Okay, people can start taking their seats now, colleagues, because we're gonna, we're gonna make a start. We're... Dobrý deň, kolegovia a kolegyne. Začíname trochu neskôr. Poprosím, aby sme sa všetci usadili, aby sme mohli e, začať relatívne e, v rámci času, ktorý máme. Ide o špecifický výbor Ide o dôležité stretnutie, pretože budeme tu mať štrukturovaný dialog s našimi dvomi komisármi. Takže najprv sa pozrieme na program. Máme tu tri body na dnešnom programe. Štyri vlastne, pardon. A prvý je prijatie programu schôdze. Súhlasí každý s takýmto programom, aký je navrhnutý. Ďakujem pekne. Bod číslo 2, oznámenie predsedu. Nemám žiadne oznámenia, možno by som vám iba mohla povedať, že budeme mať špeciálne zasadnutie 15. maja v Štrasburgu večer a teda vychádzame z toho, že budeme mať nejaký koncenzus, pokiaľ ide o vývoj a to ešte vás budem informovať, takže aby ste nezabudli, že toto špecifické stretnutie si treba zaznačiť do agendy. A teraz môžeme hneď prejsť teda k bodu číslo 3, kde štruktúrálny dialog o pracovnom programe komisie. Začneme dnes popoludní s pánom komisárom Mimicom je to už známa tvár v našom výbore, pretože našim priateľom náš výbor a hneď ako táto výmena názorov s komisárom prebehne, tak tu bude ešte aj kolega, pán komisár Stylianides a výmena názorov s ním. Šupirovaný dialog je veľmi dôležitý, pretože je to naša príležitosť na to, aby sme ovplyvnili trochu ten pracovný program pre nadchádzajúce obdobie, aby sme povedali komisii, aké máme my priority a čo očakávame od toho, že Európa má dosiahnuť v najbližšom, najbližších dvoch rokoch. Sú to posledné dva roky v tomto parlamente, možno niektorí tu už nebudú, tak ako ja. Dúfam, teda vychádzam z toho, že Brexit bude pokračovať. Niektorí vyhrajú voľby a budú tu, takže je to jednoducho dobrá príležitosť, aby sme dosiahli ešte niečo do konca tohto mandátu, aby sa to potom ešte aj ďalej mohlo implementovať pre ďalšie obdobia. Skutočne sa teším, že je tu pán komisár Mimica medzi nami zaujímajú vás naše myšlienky, ako vy vnímate tú situáciu. Ste veľmi dôležití, pokiaľ ide o rozvojovú politiku. Mali sme tu klimatickú dohodu v Paríži, mali sme tu takisto srednodobú reviziu, pokiaľ ide o akciárne finančné nástroje. Máme tu viaceré zmeny, ktoré sme videli, trastové fondy, začali sme trialógy, pokiaľ ide FST a teda zmeny začínajú a čakáme, sa, čakáme na to, ako to vnímate vy. Takže Eh, hneď vám dám aj slovo a potom si vypočujeme aj našich kolegov. Máme tu aj generálny rediteľ, tak aj tomu sa tešíme. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážení poslanci, vážené poslankyne, priatelia, kolegovia, dámy a páni. Ako vždy, je to skutočne veľká radosť pre mňa byť tu na treťom štrukturovanom dialogu ohľadne práce na programe komisie. Začal by som teda pár som pokiaľ ide takú celkový politický rámec, ktorý navrhujeme a spoločne pripravujeme s vami a s radou vo forme revidovaného európskeho konsenzu ohľadne vývoja v časoch, kde viaceré otázky multilateralizmu a solidaritu sa spochybňujú, ja nevidím žiadnu lepšiu reakciu ako nejaký, nejakú ambicióznu kolektívnu víziu pre rozvojovú politiku na to, aby sme podporili vodcovskú úlohu Európskej únie. Úloha tohto výboru bola kľúčová, pokiaľ ide o zadávanie smerovania. Chcem sa poďakovať osobne všetkým vám, vrátane pani predsedničke, ako aj spoluzprávdajcom pánovi Ventovi, ako aj pánovi Noizerovi a tieňovým spravodajcom za vaše odhodlanie a konštruktívne zaangažovanie v tomto veľmi intenzívnom procese. Vďaka parlamentnému vstupu sa nám podarilo dosiahnuť taký text, ktorý jednoducho plní tie ambície, ktoré sme si sami boli stanovili. Ešte väčší dôraz kladieme na skutočnosť, že eradikácia chudoby zostáva hlavným cieľom v rámci rozvojovej politiky. A ďalej sme zdôraznili význam rozvojovej efektívnosti a kohéziu, pokiaľ ide o rozvoj. Takisto podporujeme aj a posilňujeme jazyk, pokiaľ ide o, o spoločnosť, bezpeč, potravinovú bezpečnosť, nelegálne finančné toky. A lepšie sme kalibrovali aj znenie, pokiaľ ide o otázku migrácie. Počas našich formálnych interinstitucionálnych dialogov sme hovorili aj o veľmi náliehavých otázkach, ako napríklad zaangažovanosť parlamentu v transfondov bezpečnosti, poľnohospodárstva, systematickom monitoringu našich, našich záväzkov a ich plnení, pokiaľ ide o rozvoj. Pokiaľ ide o tieto aspekty, ten nový konsenzus musí nájsť vyváženosť medzi názormi všetkých zúčastnených strán, vrátane parlamentu a našich členských štátov. Ja som presvedčení, že ak nebudeme strácať zo zreteľa tento cieľ, tak nájdeme spôsoby, ako budeme riešiť tie body, ktoré ešte stále nie sú vyriešené a že sa nám podarí dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o tú finálnu verziu textu. Nestrácame zo zreteľa to, aké dôležité to bude pretože to umožní Európskej únie ako hlavnému globálnemu aktérovi prezentovať komplexnú, komplexný rozvojový prístup ako reakciu na agendu do obdobia roku 2030. Spoločne na tom participujú všetky členské štáty a všetky inštitúcie. Podobne vítam vaše konštruktívne vstupy a pripomienky vrátane toho, ktorý predložil vážený pán spravodajca, pán Nozer, pokiaľ ide o naše budúce vzťahy z Afri, so skupinami štátov z Afriky a Karibiku a Ázie. Naše návrhy sú v súlade s vašim uznesením a vytvárajú dobrý predpoklad na ďalšiu diskusiu. Ešte stále sme v tých časných diskusiách, pokiaľ ide o členské štáty a sú tu niektoré rozdiely, ktoré treba riešiť. Ja očakávam, že sa nám podarí nájsť spoločnú reč, aby sme sa v tejto otázke pohli dopredu vo forme odporúčania vrátane tých smerníc, ktoré by sme mali doriešiť do jesene. Zároveň vychádzame v ústrety Eh, tichomorským krajinám, karibským krajinám, ako aj africkým krajinám, aj ich organizáciám. A mojim cieľom je, aby sme začali formálne rokovania s nimi, a to ešte v lete budúceho roku, aby sme mohli budovať na základe našej spoločnej vízie. Vzhľadom na rozmer tohto, tejto ambície, Luis Michel a Pascal Ami, bývalí komisári, pomáhajú tu nám na tej diskusii, pokiaľ ide o spoločný prístup na najvyššej politickej úrovni v krajinách a regiónoch, o ktoré ide. Takisto počítam s každým osobným nasadením každej jednej hlavy a prezidenta štátov na to, aby do hlavných miest eh, vniesli túto politickú dimenziu, ktorá sa týka budúcich dohod. Pokiaľ ide o krajiny AKT, som presvedčený, že potrebujeme jednoducho zoskupiť hlavy štátov na to, aby sme nasmerovali tento proces a pre, mohli predkladať správy ohľadne pokroku. Vždy vás budem informovať a ohľadne celého priebehu procesu. Ako istotne viete, rok 2017 bude veľmi dôležitý rok pre naše vzťahy s Afrikou. G7 a G20 a aj 5. africký summit medzi Afrikou a Európskou úniou v novembri. Zajtra komisia príjme spoločné vyhlásenie, ktoré bude základom pre našu spoločnú diskusiu, pokiaľ ide o revitalizáciu partnerstva medzi Európskou úniou a Afrikou. Toto vyhlásenie bude navrhovať silnejšie a detailnejšie orientácie pre partnerstvo zacielené na lepšiu prosperitu a stabilitu na oboch kontinentoch. Naším cieľom bude predovšetkým to, aby sme vytvárali pracovné príležitosti predovšetkým pre mladých ľudí a ženy, vrátane tým, že vrátane toho, že budeme do toho navyšovať investície. Týmto vytvoríme správne podmienky pre podnikateľské prostredie pre podnikateľov a pre inovácie, predovšetkým v tých sektoroch, kde je veľký potenciál vytvárania pracovných príležitostí, ako napríklad a viaceré odvetvia, aby sme zabezpečili e, udržateľnosť životného prostredia v kontexte ďalšieho rastu. Ďalšia oblasť sa bude sústrediť na väčšiu odolnosť štátov a spoločnosti, to si bude vyžadovať obnovené záväzky zo strany afrických štátov, pokiaľ ide o miera bezpečnosť a zacielenie na efektívnu správu vecí verejných a rešpektovanie ľudských práv a takisto aj zlepšenie manažmentu migrácie. Afrika a Európska únia majú možnosť získať na tomto, pokiaľ ide o hospodárske a politické prepojenia, ale môžeme aj veľa stratiť, ak sa nám nepodarí zabezpečiť pokrok. Teším sa na to, že si vypočujem vaše názory ohľadne toho, ako môžeme zabezpečiť ambiciozne výsledky tohto samitu a aj postup, a zlepšenie situácie v Afrike tohto roku. Na samite by sme chceli prezentovať kľúčové výsledky, ako napríklad nový externý investičný plán. Naším cieľom, predovšetkým pokiaľ ide Európsky fond pre udržateľný rozvoj, záručný fond, E, to ide nad rámec tých e, možností, ktoré sme tu mali doposiaľ. Chceme takýmto spôsobom podporiť inovačné finančné modely, ktoré boli rozvinuté zo strany partnerov prostredníctvom finančných inštitúcií. Chceme podporovať e, väčšiu zaangažovanosť súkromného sektora v tých rizikovejších oblastiach, vrátane tých najmenej rozvinutých a krehkých štátov kde to bude skutočne mať ten najväčší dopad, ako napríklad sociálno-hospodárske infraštruktúry, malé a stredné podniky. Takisto to bude mať aj možnosti pre ženy a mladých ľudí. Chceme podporovať také investície, kde vlastne trh iným spôsobom nebude reagovať. Naši partnery musia byť schopní eh, demonstrovať tú doplnkovosť, adicionalitu, čo je pre nás kľúčovým konceptom to znamená, chceme investovať do skutočných projektov, ktoré prinesú výsledky do regiónov, ktoré si vyžadujú takéto investície, kde jednoducho investície by inak neišli, ak by sme ich nepodporili my. Pre mňa to nie je iba nejaký ďalší nový nástroj, ide to skutočne o podporu modelu budúceho financovania, pokiaľ ide udržateľný rozvoj, čo je zároveň v súhľade a rovnako ambiciozne ako aj naše medzinárodné záväzky. Dúfam teda, že súčasné trialógy ohľadne úprav, pokiaľ ide Európsky fond pre udržateľný rozvoj, budú završené čo možno najskôr, a to, aby sme umožnili ich prijatie, a to ešte pred letnou prestávkou. Opätovne očakávam s vašou podporou, pokiaľ ide o operatívne nie tohto investičného plánu. Pokiaľ ide o dlhodobé investície ako radová rovnosť, to sú kľúčové priority, pokiaľ ide o tých o e, tie kľúčové prvky tej dynamiky. Nový koncenzus a naša agenda pre akčný plán bude slúžiť na to, aby sme e, to, aby to bol taký celkový rámec, ktorým podporíme vlastne mladých ľudí a ženy. Čo skoro budeme publikovať prvú správu ohľadne implementácie tohto rodovej, rodového akčného plánu a vidíme tu celkovo pozitívne výsledky aj vrátane inštitucionálnej kultúry a celkového zmýšľania priamo v teréne. Viac než 40 európskych delegácií predložilo svoje vlastné správy ohľadne tejto témy a viac než 40 delegácií pripravili nové genderové analýzy na to, aby zlepšili svoje programovanie kapacity. Kapacity a politické, politický prístup sa takisto zlepšil, pokiaľ ide o tie vyššie posty, ako aj pokiaľ ide o posilnenie Eh, zručnosti odborníkov, ako aj neodborníkov vo viacerých oblastiach. Zároveň sme si stanovili ambiciozne ciele na to, aby sme jednotlivé kroky v oblasti rodovej rovnosti podporili vo všetkých poddotknutých štátoch do roku 2020. Viac než 58 to znamená viac než 9 miliard peňazí išlo do týchto iniciatív ktoré prispievajú vlastne k rodovej rovnosti ako takej, ak to napríklad porovnáme so 43% z tejto sumy v roku 2013. Takže vidíme, že sa navýšli finančné prostriedky prostredníctvom mainstreamingu, ale zároveň chcem povedať, že tieto vyčlenie finančné prostriedky, ktoré idú rodovej rovnosti, musia aj naďalej narastať a musia sa byť zacielené na ďalšie kroky na to, aby sme riešili tie najväčšie problémy, ktoré sú v našich partnerských krajinách, kde sú viaceré formy násilia páchaného na ženách a deťoch. Tento fenomén má cezhraničný charakter, postihuje viaceré komunity a sociálne sféry a my musíme robiť všetko preto, aby sme zabezpečili rovnaké príležitosti pre všetky ženy a deti a dievčatá, aby jednoducho mali prístup k zdravotníctvu a zdraviu zdraviu, hospodárskym zdrojom a aby mali aj silný hlas, pokiaľ ide rozhodovacie procesy. Bez tohto náš boj za udržateľný rozvoj nebude mať úspech. Takže vítam všetkých partnerov na to, aby nás podporili v tomto našom kľúčovom snažení. Ďalšia oblasť, kde je veľký potenciál pre rast a vytváranie pracovných príležitostí, kde prispievame vlastne k tomu vykoristovaniu chudoby, to sa týka energetického sektoru. Chceme pomôcť partnerským krajinám, aby uplatnili ten potenciál zelenej energie na to, aby dali ľuďom prístup k energii, ktorá bude, e, na ktorú sa budú môcť e, spolahnúť aby sme takýmto spôsobom urobili niečo, a to je naše budúce generácie. Do roku 2020 sme sa zaviazali, že pomôžeme a dáme prístup 40 miliónom viac ľudí, z čoho vlastne 30 miliónov žije v Afrike. Takýmto spôsobom ušetríme 15 miliónov CO2 za rok z globálneho hľadiska a 9 miliónov CO, tón v rámci Afriky a takýmto spôsobom tú situáciu môžeme spoločne zlepšiť. 5 GW z, z tohto množstva sa týka iba Afriky. Už v marci sme označili 19 eh, kľúčových projektov, kde je celkový investičný potenciál na úrovni 4,8 miliardy eur, pokiaľ ide o energetickú iniciatívu v oblasti obnoviteľných zdrojov v Afrike. To bude mať 1,8 eh, GW obnoviteľnej energie, čo 80 celkového cieľu. Na to, aby sme mohli byť skutočne úspešní, musíme zaangažovať všetkých partnerov, tak v Európe, ako aj za jej hranicami, vrátane súkromného aj verejného sektora a iných finančných grémy a v občianskej spoločnosti. Preto som sa stretol s komisárom Kaniete nedávno s predstaviteľmi európskych kľúčových firiem v oblasti obnoviteľnej energie na to, aby sme hovorili o investíciách v Afrike. Budeme využívať eh, júnové rozvojové dni, na to, aby sme zaangažovali ďalšie partnerské krajiny, finančné inštitúcie, súkromný sektor a občianskú spoločnosť. A na záver chcem povedať, že berieme na vedomie a je to vlastne ukotvené aj v rámci agendy 2030, v rámci našich návrhov pre nový koncenzus, že jednoducho sa nám nepodarí dosiahnuť žateľný rozvoj bez mieru a bezpečnosti. A v tomto kontexte tento návrh pozmeniť nástroje, ktoré, sa týkajú, ktoré prispievajú k mieru a stabilite, to je iba ďalšia forma pomoci našim partnerom regionálnym organizáciám na to, aby robili niečo v oblasti prevencií a zabraňovaní krízam tým, že budú zabezpečovať školenia a zabezpečovať patričné vybavenie v mimoriadných okolnostiach. Tieto systémy sa vlastne využívajú v rámci aktivít, ktoré nespadajú do kritérií OECD, 90% všetkých týchto aktivít v roku 2015 boli skutočne takýmto spôsobom pokryté. Takže tento krátkodobý návrh v podstate nepozmení tento trend nejakým závažným spôsobom. Prečo? Pretože tu je relatívne obmedzené množstvo iba 100 miliónov eur, ktoré vlastne majú byť dodané k tým celkovým, celkovej sume zhruba viac než 3 miliardy eur, ktoré boli vyčlenené. V rámci tohto návrhu by sme už nemohli pokryť napríklad e, otázky školení alebo nákupu zbraní alebo, alebo posilneniu ozbrojených zložiek. Financovanie vojenských aktérov môže byť možné iba v mimoriadnych okolnostiach, kde štátne inštitúcie prestávajú fungovať s cieľom znovu vytvoriť fungujúci právny štát v daných oblastiach. Podpora vytvárania kapacít v rámci rozvojovej pomoci musí ísť ruka v ruke s celkovými cieľmi rozvoja Európskej únie a integrovaný prístup k reformám bezpečnostných sektorov. Takže ako vidíte, máme tu pred sebou konkrétne prvky práce, ktoré e, nás očakávajú tento rok ako aj budúci. To sú kritické chvíli v rámci našich jednotlivých politík a nástrojov. Vzhľadom na tieto výzvy a celkový kontext je oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby európska rozvojová politika aj naďalej podporovala udržateľný, férovejší a spravodlivejší svet pre všetkých. Ako vždy, počítam s vašou podporou a skúsenostiami v týchto našich snahách a teším sa na vaše pripomienky, ako aj otázky k týmto témam, ako aj k ďalším. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Sú tu viaceré otázky, ktoré nás bytostne sa dotýkajú a cítime to vlastne aj na počte tých trialógov a ďalších fóriem spolupráce s komisiou, takže vidíme, že rozvoj je skutočne prioritou v rámci našich programov na Európskej únii porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Takže ak kolegovia sa chcú vyjadriť a máme zhruba hodinu na túto diskusiu a vidím, že sa prihlásil ako prvý Boga, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pokúsim sa byť stručný. A chcem sa vám poďakovať, pán komisár, za vašu prezentáciu. A ja dúfam, že uzavrieme naše rokovania o, o tomto novom eh, konsenze eh, pre rozvojovú eh, pomoc to je naša e, práca, e, ktorej sa venujeme v e, veľmi úzkej spolupráci s pánom Neusserom a, a, a samozrejme za pomoci našej pani predsedničky a s komisiou a s radou. Pokiaľ ide o migrantov, najmä s ohľadom na situáciu v Turecku. To je e, veľmi dôležitá problematika pre e, našu politickú skupinu, ale aj pre e, ostatných kolegov z ostatných politických krajín. Utečenská kríza je na agende dňa v Európe. Pokiaľ ide o implementáciu správcovských e, fondov pre e, Afriku a vplyv e, SFD, aby sme vyriešili príčiny migrácie. To je jeden z Eh, jedna z problémových oblastí, eh, na ktorú sa budeme sústreďovať v rámci našich negociácií. Ďalšia otázka, ako už eh, bolo spomínané. Pán eh, Neuser eh, sa eh, o to zasadzuje, teda situácia po Kotonu 2020. Diskusie už začali aj v našej politickej skupine. Ide tu o legálne záväzný rámec pozostávajúci z troch pilierov. Vidíte aj ďalší možný vývoj, ako napríklad regionalizácia, e, keď e, by ten politický dialog mohol byť zahrnutý do e, rámca a do mandátu negociácií. Plánuje komisia niečo v tomto smere, takže toľko zatiaľ všetko a poprosíme Ani Miho Líca. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli medzi nás a že máme túto diskusiu. Naozaj sú to veľmi pohnuté časy, veľa príležitostí. Eh, ja som eh, veľmi šťastný, eh, že sa venujete aj otázke rodovej rovnosti a plánom rodovej rovnosti aj v rámci tejto rozvojovej agendy. To je veľmi pozitívne. My vás budeme podporovať, ako budeme môcť. Spomínali ste STG.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 Eh, eh, uviedli, že eh, spomíname STG a aj ďalšie ciele, pretože je tu ešte nedostatok v rámci dosahovania týchto cieľov a to si uvedomujú naši kolegovia. A dokonca aj politické skupiny nie každá má tieto ciele na svojej webovskej stránke, čiže preto musíme sa venovať problematike, aké ciele vôbec chceme sledovať. Takže som vďačný za to, že ste to spomenuli. Spomenuli ste aj AKP. Mali sme veľmi intenzívne diskusie v Keni e, minule. Nasledujúce diskusie budú na Malte. E, Dôležité tá problematika sú aj e, panamské dokumenty a preto by som sa vás rád opýtal, čo očakávate z e, výsledkov e, konaní v súvislosti s e, dokumentmi s panami? a aké je tamto prepojenie medzi obchádzaním daňových povinností, praním špinavých peňazí. Mm, takže to by bolo veľmi zaujímavé. Hovorili sme o podpore aj iných krajín, napríklad Palestína, eh, to je tiež krajina, ktorá je predmetom nášho eh, eh, záujmu a zaujímalo by ma, či by ste podporili našu snahu navštíviť pásmo Gazy my e, poskytujeme veľkú rozvojovú pomoc v tejto oblasti, takže radi by sme e, mali e, vašu podporu, aj pokiaľ ide o túto stratégiu. Ešte raz ďakujem za tú vynikajúcu konferenciu, ktorú sme mali ohľadne dodávateľského reťazca tak stylných dodávateľov. Boli tam mnohí zastupcovia, nielen z parlamentu, ale aj zastupcovia z Indie, z Bangladešu. Bol bola to veľmi plodná diskusia a e, máme teraz osmernenia OSD e, pre dobré dodávky e, v tomto, tejto priemyselnej oblasti. A teraz sa vás pýtam, kedy bude prvý e, dokument, aby sme v tejto oblasti sa posunuli trochu e, ďalej. Bolo by dobre, keby sme mali legislatívny e, návrh, a keby sa už urobila due diligence, toto posúdenie pre dodávateľov v textilnom priemysle a potravinárskom priemysle. Takže my by sme sa veľmi potešili, keby ste s tým, takýmto niečom mohli periť prísť. Spomínali ste aj otázku eh, nástrojov eh, mieru a bezpečnosti. Eh, diskutovali sme s Klausom Putišauserom, kde sme vysvetlili si situáciu, ako to vidí Nemecko. Je to len malý podiel finančný v tomto portfóliu. 100 miliónov minulý rok, za Nemecko 130 teraz a majú tam aj vlastnú e, rozpočtovú e, položku, aby tam nebola, e, nebola žiadna sporná situácia, pokiaľ ide o tieto finančné prostriedky. A ja sa k tomuto vyjadrujem v mene mnohých poslancov za SAD, ale aj v rámci nášho výboru, aby sme tento rozpočtový prvok vyňali z tohto nástroja. Požadujeme samozrejme samozrejme e, zoštihlenie e, tohto rozpočtu. Mm. Takže túto debatu e, tu teraz máme a mali by sme to vyňať z týchto položiek túto, túto oficiálnu rozvojovú pomoc. Mimovládne organizácie e, nás o to žiadajú, e, politici to e, žiadajú, cirkevné organizácie to žiadajú, ale aj nemeckí politici nechcú mať v tomto rozpočte tieto komponenty oficiálnej rozvojovej pomoci. Takže keby ste sa k tomu vyjadrili. Ďakujem ešte raz, že ste s nami. Za Libe Pavol Varin. Ďakujem, pani predsednička. Annelies už túto otázku vlastne spomenula. Vo výbore DEVI pripravujeme stanovisko eh, ohľadne tohto nástroja prispievajúceho k stabilite a mieru. A sú tu eh, rôzne obavy ohľadne dopadu tohto nástroja na rozvojovú pomoc. Ten objem je eh, nízky, to treba pripustiť, ale je tu aj možnosť veľkého navýšenia v budúcnosti. Najradikálnejšiu myšlienku prezentovala Anne Leeds ja ako spravodajca som pripravený akceptovať návrh komisie eh, ako to štruktúrovať, ale potrebujeme e, určité záruky ohľadne aspektov e, rozvojovej pomoci v rámci tohto nástroja. Návrh komisie je veľmi obmedzený, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, teda e, za akým účelom tieto finančné prostriedky môžu byť využívané a sa to obmedzuje len na mimoriadne okolnosti. A u nás vo výbore AFED sme e, mali návrh e, správy, e, ktorý mení radikálnym spôsobom návrh komisie a tá najradikálnejšia zmena je zmeniť štruktúru v článku 3, kde komisia navrhuje, aby Eh, boli eh, kumulované, mm, takže všetky eh, podmienky tak v AIB musia byť mm, splnené, ale my sme navrhli na miesto slovička and tam mať slovo alebo o, aby sa tento nástroj využíval len v takých eh, prípadoch, eh, kde sú povedzme len podmienky v bode B splnené. Takže toto je návrh eh, stanoviska AFETu. Rada zaujala teraz svoje stanovisko. Ja by som sa chcela opýtať komisie na jej komentáre k tejto verzii rady a samozrejme e, dúfam, e, keď bude dialog, že komisia bude brániť e, svoje, svoju prvú opatrnú, obozretnú pozíciu mm aj keď teda ten dokument rady nie je až taký zlý z nášho pohľadu. Takže toto sú vlastne tie pripomienky, ktoré už aj ja, Annelíc, uviedla v súvislosti s týmto nástrojom. Ďakujem, Maria a Hajpok. Ďakujem, Linda. Ďakujem, pán komisár. Herzlichen Dank, Herr Kommissar, für Ihre Ausführungen. Ďakujem, pán komisár, za vaše vysvetlenia. Rada by som e, ešte jednu vetu uviedla k e, povinnosti postupovať obozretne pre e, nadnárodné firmy a k odškodneniam pre obete Mm, porušenia ľudských práv. O tom sa ešte veľa nehovorilo. Chcem upozorniť na istú štúdiu z minulého roku nášho e, výboru e, DROA. E, je to, musíme to vidieť v súvislosti s porušovaním ľudských práv aj v oblastiach, kde mm, Európska únia mala spoluprácu. Čiže toto sú naozaj veci, na ktoré sa musíme pozrieť a preto chcem upozorniť na túto e, štúdiu, aby sme túto tému nestratili z očí. A teraz ku konsenzu. E, kde e, sa nachádzame v rokovaniach, to ste veľmi dobre vysvetlili. U nás v Nemecku máme také porekadlo, že nikdy sa nehovorí o vajčkách, ktoré, z ktorých sa ešte nič nevyliahlo. Takže nechcem sa vyjadriť k obsahu samotnému. Vynikajúco ste eh, hovorili o, o všetkých tých pasážach v texte, ktoré sú tam eh, zvýraznené zatiaľ. Ja by som chcela ujasniť to, čo sme spomínali už eh, počas rozprávy v Štrasburgu vo februári ohľadne tohto konsenzu. Pre nás je dôležité, aby sme sa opäť dopracovali ku konsenzu eh, v rámci tejto rozvojovej pomoci a nie eh, pokiaľ ide o bezpečnosť a boj proti migrácii. Pokiaľ ide o bezpečnosť, tam vidím určité problémy, pokiaľ ide o rokovania a Ehm, obávam sa, že tu my eh, zelení máme určité červené línie, ehm, cez ktoré nie sme ochotní ísť. Ďalší eh, problémový bod je eh, transpozícia, teda kedy a akým spôsobom Európska únia príjme tie všetky opatrenia, aby sa tie mm, naplánované ciele aj skutočne zrealizovali Európska únia, e, členské štáty e, sú zaviazané e, k mnohým úlohám. A keďže v rámci tohto konsenzu je tých úloh a cieľov tak veľa, je, myslím si, dôležité, aby komisia predložila akčný plán ohľadne realizácie týchto cieľov, pretože len tak môžeme zabezpečiť, že týchto 150 vyhlásení o určitých aktivít debatách sa ehm, pretaví aj do konkrétnych krokov. A moje očakávanie je, že tak ako pri ostatnom konsenze budeme aj teraz mať pre tú transpozíciu a realizáciu pracovný dokument, aj pokiaľ ide o realizáciu humanitárnej pomoci, aj tam máme ten staff working e, dokument, takže sa spolieham e, na to, že budeme mať aj k tomuto eh, dokument, na základe ktorého aj parlament bude môcť dobre eh, pracovať, kde budeme môcť vymieňať skúsenosti o tom, ako eh, tie ciele v rámci konsenzu mm, boli dosiahnuté. Minulý rok sme požadovali od komisie Eh, akčný plán ohľadne zamedzenia zaberania pôdy v našich partnerských krajinách. Eh, moja otázka je, eh, vidíte tam nejaký problém? Potrebujeme v tejto oblasti riešenie? Len aby som to ozrejmila. Keď sú ľudia vyháňaní zo svojich domovov, začnú utekať a uberajú sa väčšinou do Európy. Európy. Takže veľmi by ma zaujímala aj táto otázka akčného plánu proti zaberaniu pôdy. A posledný v tomto prvom kole je Ignácio. Ďakujem, Linda. Príjemné popoludnie, pán komisár. Jedna otázka ohľadne zodpovednosti korporátnej. Mnoho zo sektorov, ktoré ste spomínali eh, vo eh, svojom príhovore sa eh, týka určitým spôsobom aktivít medzinárodných korporácií. Takže je potrebné eh, mať skutočne efektívne aktivity zo strany eh, Európskej komisie, aby eh, tieto korporátne aktivity boli v poriadku. Pokiaľ ide o ľudské práva, sú spomínané v mnohých správach. Naše politické skupiny sa mm, majú rovnaký názor na eh, tento problém, ale eh, mm, obávam sa, že nemôžeme to isté povedať aj o komisii, pretože nevidíme konkrétne akcie eh, zo strany komisie, mm, nevidíme ďalšie následné správy. V júli 19. 2016 EU prijala správu ohľadne zodpovednosti firiem, pokiaľ ide o porušovanie porušovanie práv v tretich krajinách, kde požadujeme, aby sa e, podnikli konkrétne kroky. E, ostatné e, pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené rôznymi politickými skupinami, sa uberajú smerom k spoločnej akcii mm, Takmer všetky pozmeňovacie návrhy e, boli zahrnuté do e, rámca a zahrnuté do dialógu o e, a bude to aj v tej správe a bude to veľmi dobrá príležitosť na to, aby sme zdôraznili viaceré z tých záležitostí, ktoré sú dôležité v rámci tej konkrétnej implementácie toho, čo sa vyžadovalo už v oktobri. Takže v rámci týchto pozitívneho ovzdušia, ktoré tu máme zo všetkých politických skupín, kde vlastne vidíme tú snahu, treba povedať, že sú tu aj negatívne vplyvy. zo strany Európskeho parlamentu by sme mali čoraz viacej aplikovať eh, tieto veci v otázkach a politické skupiny by mali spoločne <clears throat> na tom pracovať. Samozrejme, Európska komisia musí naďalej Eh, príjma žiadosti zo strany Európskeho parlamentu. Ako náhle zastupcovia DG Trade sa postavili proti vytvoreniu záväzných opatrení v tejto oblasti a na výbore pre eh, právne veci som si vypočul, zastupcu komisie povedať, že by bolo potrebné explicitnejšie na tom pracovať a preto aj tento štrukturovaný dialog sme sa rozhodli zorganizovať dnešný deň E, kde chcem predložiť túto žiadosť. Chcem vedieť presnejšie, čo komisia robila od prijatia tejto správy a čo tiež vykonala, aby zareagovala na naše žiadosti zo strany Európskeho parlamentu. DG, ktoré sú príslušné danej otázke pre jednotlivé opatrenia, e, zareagovali? Pracujú na týchto žiadostiach? Aké akcie zo strany Európskeho parlamentu boli považované za prioritný prioritné zo strany príslušných DG. Ďakujem pekne, vypočuli sme si tieto otázky počas tohto prvého kola otázok. Poprosím pána komisára, aby tak za 10 minút eh, plus minus sa nám snažil na ne zareagovať a potom aj vaši ako vidíte, ďalší kolegovia, ktorých to veľmi zaujíma táto otázka, budú ďalej následovať so svojimi pripomienkami. Ďakujem pekne kolegovia, za všetky tieto vaše otázky, pretože ide o veľmi dôležitú tému, ktorú som pred chvíľočkou spomínal. Sú to témy, ktoré budú veľmi dôležité pre našu budúcu politiku rozvoja. Chcel by som tou otázkou, ktorá sa týka migrácie, bezpečnosti a rozvoja. Keďže som sa snaž, ako som sa to snažil predtým vysvetliť, máme tu dva aspekty. Najprv je to tá skutočnosť, že je potrebné začať eh, zlepšovaním alebo zmodernizovaním tých nástrojov, ktoré už máme k dispozícii, ktoré už existujú, ktoré nám umožnia zareagovať na tieto Eh, obavy, ktoré sa týkajú tak bezpečnosti, ako aj rozvoja. Je to otázka, ktorej sa dnes venujeme v, na celosvetovej úrovni. Je to určité prepojenie. A je potrebné analyzovať eh, a na základe konkrétnych krokov ukázať, že naozaj nám to leží na srdci, pretože rozvoj to nie je len otázka eh, pomoci ak eh, si pozrieme na New Yorkský program, eh, trvalo udržateľný rozvoj eh, na rok 2030, financovanie rozvoja a tak ďalej. To nie je všetko. Rozvoj to nie je len rozvojový program z New Yorku, ale aj rôzne nástroje pre rozvoj. Preto by sme chceli zmodernizovať tieto nástroje, ktoré už existujú a ktoré prispievajú tak mieru ako aj stabilite. S tým, že budú jasne stanovené červené línie, hranice. Napríklad tá skutočnosť, že budeme jasne zamedzovať tomu, aby sa brali financie z iných eh, eh, zdrojov, aby sa trebárs financovala tak vojenská výzbroj, ako aj na komunície, zbranie a tak ďalej. Pre nás to je červená línia, ktorú si neželáme prekročiť. A teda by sme radi modernizovali tie nástroje, ktoré už existujú, s tým, že si necháme mieru angažovanosti EÚ v finančnej oblasti. Druhý bod sa týka toho, že budeme potrebovať v budúcnosti prijať iné stanovisko, iný postoj k tomu, čo sa týka takých operácií, ktoré fungujeme práve z nástroja, e, ktoré financujeme práve z nástroja ktorý by mal byť prioritne venovaný na rozvoj. Možno, že by sme mali vytvoriť takú inú štruktúru, ktorá sa týka obrany EÚ a možno by bolo potrebné to zakomponovať do budúceho viacročného finančného rámca. Musíme sa zamyslieť nad tým, či v rámci viacročného finančného rámca si máme vôbec kláziť tieto otázky a musíme sa dohodnúť na tom, aké príspevky z dlhodobého hľadiska by mala EÚ mať k dispozícii, ktoré sú prepojené tak s bezpečnosťou, ako aj rozvojom. Zatiaľ máme len krátkodobé nástroje, ktoré využívame a ktoré môžu prispieť tak mieru, ako aj stabilite. A takto budeme môcť napomôcť stabilizovaniu bezpečnosti v niektorých našich partnerských krajinách. Sme pripravení prehodnotiť všetky tie príklady, ktoré máme k dispozícii a ktoré by mohli zdôvodniť práve vytvorenie takto dlhodobého nástroja. Avšak zatiaľ by sme sa chceli zamerať len na návrh Európskej komisie a radi by sme zostali čo najbližšie tomuto našmu pôvodnému návrhu, pokiaľ ide o budúcu budúci postoj, postup. Pokiaľ ide o spolurozhodovanie. Ďalej. Niekedy počujeme sa vyjadrovať, že niektoré fondy, ktoré sú vytvorené pre rozvoj, by mali byť venované takým cieľom, ktoré nie sú až tak úzko konzervatívne spojené s rozvojom, ako je napríklad riadenie migračnej krízy a tak ďalej. Ale financovanie programu pre rozvoj by nemalo priamo byť spojené s financovaním našich politik, ktoré sa týkajú migrácie. Je tu určite silné prepojenie medzi rozvojom a migráciou, to je jasné, bolo to aj uznané v programe pre trvalo udržateľný rozvoj na rok 2030 a ja chcem zdôrazniť, že takisto bolo aj e, toto zdôraznené v novom e, konsenze pre rozvoj a vidíme tu aj celý rad rozvojových e, finančných nástrojov, napríklad pre zníženie chudoby alebo e, pre boj s nezákonnou prácou a tak ďalej. Toto všetko je navzájom prepojené. Toto sú ciele, ktoré sa týkajú rozvoja, ktoré sú navzájom prepojené. Chudoba sa dokonca nachádza v centre ťažiska našich e, aktivít, pretože to je tá hlboká alebo najdôležitejšia príčina práve nezákonného pristahovalectva. Tiež eh, máme nerozvinuté niektoré aktivity, pokiaľ ide o daňové úniky, daňové podvody. nebudem dnes e, špekulovať o tom, aký výsledok celej záležitosti okolo Panama Papers nakoniec budeme mať dispozícii, budem radšej alebo počkam si radšej teda na výsledky vyšetrovania tak e, výboru Európskeho parlamentu pre túto záležitosť, ako aj ďalších inštancií, ktorí sa tým zaoberajú celou touto záležitosťou. A pokiaľ ide o samotný rozvoj, táto e, aféra Panama Papers nám práve ukazuje, prečo je veľmi dôležité, aby sme posilnili naše aktivity v oblasti fiskálnej. Je naozaj dôležité, aby sme to urobili tak na európskej úrovni, ako aj v našich partnerských krajinách. Je potrebné, zmobilizovať naše národné zdroje, a tiež mať také iniciatívy, ktoré sa týkajú výberu daní, ako aj verejných financií. Toto je súčasť našich rozvojových politík, pokiaľ ide o Palestínu a naše záväzky, pokiaľ ide o rozvoj Palestíny. Chcem vám pripomenúť, že spolupráca pre rozvoj v Palestíne je naozaj spoločnou aktivitou. Je to jeden z príkladov spoločných aktivít, spoločných vyhlásení medzi Európskou komisiou a ďalšími členskými štátmi. Toto je aj dôvod, prečo sme sa rozhodli jasne pokračovať na, v práci okolo otázok rozvoja v Palestíne. Komisia a vonkajšia služba takisto sú pripravené, aspoň si myslím, spolupracovať tejto otázke s Európskym parlamentom na tým účelom, aby Európsky parlament mohol naplno prispieť k tejto práci a aby sme mohli naozaj zlepšiť tento pojem spolupráce v prospech rozvoja v Palestíne, vrátanie dele- návštevy delegácie našich zástupcov parlamentu v pásme Gázy. Pokiaľ ide o iniciatívy ďalšieho druhu, mali sme tu veľmi zaujímavé diskusie v, v našom parlamente. Pripravili sme pracovný dokument na základe iniciatívy v oblasti v tejto oblasti a e, chceli by sme vytvoriť taký reťazec v tomto priemyselnom sektore, sektore textilu, ktorý je veľmi dôležitý, pretože textilný priemysel ako príklad je naozaj dôležitou záležitosťou pre nás, pretože je to niečo, čo nám umožňuje mať dopad e, aj na celý výrobný reťazec. Je to príklad e, dodržiavania ľudských práv, pracovných práv v oblasti, ktorá sa týka celého textilného priemyslu. A tento dokument, tento pracovný dokument, ktorý o tom hovorí, by mal byť eh, dobrou základňou preto, aby sme mohli v vhodnom okamžiku zhodnotiť eh, pridanú hodnotu cestou dobrovoľného prístupu. Budeme sa snažiť nasledovať také iniciatívy, ako aj návrhy Európskeho parlamentu, ktoré by chceli ísť ešte nad rámec toho, čo pripravujeme my eventuálne aj z návrhov, ktorý by bol právne záväzný v oblasti textilného priemyslu. Ale radi by sme eh, v tejto diskusii pokračovali potom, ako preskúmame, či sme vyčerpali všetky možnosti, ktoré boli spojené s dobrovoľným postupom, tak ako to hlása ju zásady našej práce. Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o zodpovednosť podnikov, chcem upresniť to, že Európska únia sa konštruktívne zúčastňuje na prácach, ktoré sú realizované na pôde medzivládnej skupiny OSN, ktorá pracuje práve na príprave právneho, právne záväzného nástroja pre podniky, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv. My vítame to, že tieto diskusie v rámci tejto pracovnej skupiny sa týkajú práve všetkých podnikov, nie len veľkých nadnárodných podnikov, ale všetkých druhov podnikov Eh, takisto oceňujeme práve ten konštruktívny duch, ktorý vládne týmto diskusiám veľmi dobrým eh, návrhom, ktoré sú tu predkladané zo strany súčasnených eh, strán. Ako viete, ide o veľmi komplexnú záležitosť, ktorá je niekedy veľmi technického rázu, ktorá si vyžaduje rozpracovanie rôznych tém. Nasledujúce zasadnutie bude na konci tohto roku a my by sme tam chceli predložiť e, náš návrh v spolupráci s predsedníctvom. E, e, toto nám umožní, aby sme predložili všetky tie témy, ktoré ste nám tu ocitovali aj vy a ktoré sú spojené práve so sociálnou zodpovednosťou podnikov a ktoré sú spojené takisto aj s niektorými ďalšími prípadmi. My sme pripravení zúčastniť sa konštruktívneho dialogu, ktorý nám umožní, aby sme doviedli do zdarného koncu tieto iniciatívy, ktoré momentálne sa realizujú na pôde OSN. Tiež tu boli otázky, ktoré sa týkali konsenzusu. Ako som to povedal už pred chvíľočkou, prijatie tohto textu, ktorý sa týkal konsenzusu, sa zdá byť pekne naštartovaný, ale najprv je potrebné to prijať a až potom až následne sa zamyslíme nad tým, ako aplikovať tento nový európsky konsenzus, ktorý sa týka rozvoja. My uh, chceme zostať špičkovými uh, lídrami, pokiaľ ide o, uh, rozvojovú pomoc. Aj preto tento konsenzus by mal byť uh, vypracovaný s veľkou podporou EÚ, kde EÚ prevezme na seba svoju zodpovednosť. Tento konsenzus to nie je len to, čo sme robili predtým, pretože sme mali konsenzus a takisto aj program komisie za účelom vypracovania zmien. V súčasnosti my máme k dispozícii ODD, čiže Organizácie pre trvalo udržateľný rozvoj a všetci európsky partnery prijali na seba zodpovednosť prevziať tento konsenzus, sú samozrejme vypichnuté hlavné priority v rámci tohto konsenzusu. A takisto sú tu aj priority, ktoré by mali byť tiež prevzaté zo strany členských štátov, ako aj zo strany komisie. A teda nasledujúcou fázou to bude akčný plán alebo spoločná dohoda medzi členskými štátmi a komisiou. A toto sa bude týkať implementácie konsenzusu pre rozvoj. That, that's almost the questions that I mm, have um, almost all. Myslím, že tým som viac menej ukončil reakcie na všetky otázky, ktoré mi boli položené. Dobre, takže teraz si vypočujeme ďalšie otázky. Ak máte nejaké ďalšie pripomienky, môžete ich predložiť. A prípadne, ak vy chcete ešte na niečo iné zareagovať, pán komisár, tak o chvíľočku. Teraz tu máme piatich kolegov, ktorí žiadajú o slovo. Začneme za EPP pánom Kozom. Köszönöm a szót. Nagyon rövid leszek, mert három kérdést írtam föl ma. Ďakujem pekne. Ja som si zaznačil tri otázky, z ktorých vlastne už dva boli dve boli spomenuté, takže pre mňa vlastne zostáva iba tá tretia otázka. Teším sa tomu, že pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa práce, práce, pokiaľ ide o ženy, pokiaľ ide o deti, že ste to spomenuli, v predchádzajúcom období sme kládli veľkú, veľký dôraz na zrovnoprávnenie a na v viacerých miestach textu komisie ide o tieto otázky. Takisto parlament e, napísal list v tomto kontexte. Takže mňa, čo by zaujímalo, je to, ako vlastne vy tieto vaše predstavy chcete realizovať v praxi. Chcel by som vám pripomenúť, že Európska únia má ratifikovala teda základnú chartu OSN pokiaľ ide o ľudí s postihnutím a to musí byť vlastne aj naša práca, aj naša práca to musí odzrkadľovať, predovšetkým pokiaľ ide o zrovnoprávnenie žien a detí, ale aj pokiaľ ide o ľudí s, určitými, e, s určitým handicapom. To nie je nejaká kritika z mojej strany, ide tu skutočne o to, aby sme sa držali zdravého rozumu, aby takomto kontexte vlastne ten aspekt ľudí, ktorí majú postihnutie, bol patričným spôsobom zohľadený. Takže už teraz sa dostávam k tej mojej otázke, akým spôsobom vlastne tieto návrhy e, zodpovedajú realite. Ďakujem pekne. Ďakujem Enrique Guerrero. Ďakujem pekne, keďže nemáme veľa času, nebudem opakovať to, čo bolo povedané, tie otázky, ktoré boli položené. Chcel by som predložiť niekoľko pripomienok a jednu konkrétnu otázku. Zdá sa mi byť dobrou myšlienkou to, že Pascal Lamy bude e, pridružený k tomuto procesu zamyslenia sa nad fázou pokotonu, nad obchodnými otázkami, pretože toto je veľmi dôležité revidovať. A tiež si myslím, že by sme mali sa snažiť zhodnotiť dopad na naše fiskálne politiky, ako toto všetko môže vplývať eh, nielen na krajiny AKT, ale principiálne na nich eh, celá táto fáza poskotonu. Teraz by som chcel využiť takisto aj summit Európska únia Afrika, aby sme trošku rozšírili ten investičný plán, ktorý v súčasnosti máme k dispozícii, ktorý sa teraz zameriava len na niektoré prioritné krajiny, 7 alebo 8 ich je, ale je zrejme, že našou ambíciou by bolo rozšíriť to na viacej krajín a toto by sa malo odraziť v kontexte samitu EÚ a krajín Afriky, aby sme predložili túto otázku. A po tretie, zmena, ktorú ste spomenuli, pokiaľ ide o nástroje mieru a stability. Chcem sa spýtať, aká lehota by mala sa tohto týkať, pretože na plenárnom zasadnutí AKT v oktobri alebo v novembri tohto roku. Rátame s tým, že bude pripravené stanovisko o bezpečnosti a spolupráci v rámci rozvoja, kde ja som spravodajcom za Európsku stranu a bolo by dobre, keby sme vedeli tieto lehoty, aby sme sa mohli nad tým zamyslieť, či sa to môže zakomponovať do stanoviska, ktoré už predložila komisia v diskusii na túto tému spoločne na tomto samite našim africkým partnerom. Ďakujem pekne. Andrej. Judith Sargentini. Thank you very much, Chair. Um... Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Takže otázka ohľadne e, tých konfliktných minerálov. Už sa o tom hovorilo aj na úrovni parlamentu a rady od roku 2010 a teraz sa nám podarilo konečne završiť ten legislatívny proces ale pokiaľ ide o ten návrh, ktorý predložila komisia ohľadne postupu v prípade konfliktných minerálov, prišla a, prišiel vlastne aj slub nejakých sprievodných opatrení a to doposiaľ bolo vždy súčasťou rozvoja, teda v rámci zodpovednosti alebo bola pôsobnosti rozvoja a nie ďalších oblastí. Takže mňa zaujíma, kde sa nachádzame momentálne, pokiaľ ide tieto opatrenia, ktoré majú robiť všetko preto, aby tieto implementácie v takých krajinách ako Kongo, pokiaľ ide o ťažbu, aby sa to robilo tak, ako sa to má. Takže tešilo by ma, ak by ste mohli toto trochu viac objasniť. A ďalšie otázky tie nadvezujú na tie otázky, ktoré tu boli spomenuté ohľadne odevného sektora. A stále vlastne uplatňujeme tú istú metódu, ako to bolo v prípade konfliktných minerálov, pokiaľ ide o tie usmernenia zo strany OECD, pokiaľ ide o odevný sektor. Vlastne tieto osmernenia boli urobené v spolupráci s firmami z Európy a vlastne takýmto spôsobom e, na dobrovoľnej báze tie firmy by sa mali držať týchto pravidiel, ale nerobia to tak, takže signál parlamentov, všetci čakáme na reakciu z vašej strany, má byť také, že jednoducho dobrovoľník neurobil svoju úlohu. Ja mám 53 rokov a bola som 16, keď som bola aktivistka, kde som jednoducho chcela, aby som vedela presne svojho času, keď som bola mladá, odkiaľ tie moje šary vlastne pochádzajú. Nestačí, keď povieme, že budeme proklamovať nejakú dobrovoľníckú prácu, bez toho, že by sme sa chceli ohľadnúť do minulosti. A tá minulosť v posledných 30 rokoch bola taká, kde vlastne jednotlivci ako aj mimovládne organizácie stále trvali na tom, aby sa to robilo a stále jednoducho ešte v tomto priestore sme sa nepohli dopredu. Samozrejme, každému sa páčia pekné nové šaty, ale treba doriešiť tento problém. Takže prosím vás, prečo vlastne eh, sa uberáte cestou dobrovoľníckého prístupu? A ďalšia otázka, súhlasím s vami, pán predseda, aj pán komisár, že je tu jasné prepojenie medzi migráciou a rozvojom, ale vy ste nejasne vo vašich úvodných slovách povedali to, že vidíme tu nejaké financie, ktoré sa vlastne od pôvodného zámeru uberajú iným smerom. Hovorili ste tu aj o kontrolách, ale takisto hovoríte, že to nevedie k zníženiu finan- alebo financovaniu, ktoré by malo viesť k eradikácii chudoby. Mohli by ste nám vysvetliť, že ako vlastne môžeme preniesť tie peniaze z oblasti rozvoja do aktivít, ktoré sa týkajú napríklad ochrany hraníc v oblasti migrácie. Teraz hovorím vašimi slovami že to vlastne nevedie potom k tomu, že by sme vymieniali menej peňazí do riešenia chudoby. Ďakujem pekne ešte traji kolegovia Eli Schlein. Thanks a lot, Chair, and thanks, Commissioner, for... Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste prišli, vážený pán komisár. Ja podporím to, čo povedala moja kolegyňa, kolegyňa Sargentini, ale ja sa teším, že ste povedali o tom, že treba lepšie tú iniciatívu zbierať viac a menej míňať. Ja viete, ako ja veľmi zdôrazňujem tú otázku riešenia problému vyhýbania sa daňovej povinnosti v rozvojových krajinách, aké je dôležité vlastne pomôcť týmto rozvojovým krajinám na to, aby si zvýšili svoju hospodárskú úroveň. Takže ja vlastne spomeniem to, čo parlament žiadal vo svojom uznesení, ktorú sme schválili ešte v roku 2015. Zvažujete možno nejakú celkovú európsku evaluáciu týchto dopadových štúdí zo strany Európskej únie, to by mohol byť kľúčový krok na to, aby sme sa pohli dopra- dopredu, aby sme posilnili aj riešenie týchto fenoménov. Napríklad budúci rok tu budú ďalšie diskusie ohľadne otázok transformácie Európskej daňovej, Európskeho daňového výboru, aby to bola intergovernálna inštitúcia, ktorá by mohla byť na rovnakej úrovni ako členské štáty. Po Addis ABB budete tlačiť na to, aby jednoducho nebola komisia v ceste toho, aby sme sa v tejto otázke pohli dopredu a vlastne aj v kontexte toho, čo povedali viacerí kolegovia, predovšetkým kolegyňa z Argentíny, konsenzus, napríklad pokiaľ ide delikátne otázky, napríklad prepojenia medzi migráciou a rozvojom. Ja apelujem na vás, aby ste bojovali proti tendencii, ktoré vlastne čelíme aj kolegovia, ktorí sa venujú otázke reformy azylu, že by sa dávala príliš silná kondicionalita na pomoc. Vidíme to celkom jasne. Tým sa ohrozuje naše tým sa ohrozujú naše ciele. V medzinárodnom kontexte, kde všetko nás vedie k tomu, že si myslíme, že vlastne tieto naše ciele zostanú iba na papieri. Vidíme, čo sa deje vo viacerých členských krajinách, kde sa síce peniaze a zdroje berú náspäť, takže je veľmi dôležité, aby Európska únia mala kľúčovú úlohu. Táto tendencia hatí tej spolupráci s tretími krajinami, ako sme to videli aj v tom E, v tých dohodách, ktoré boli podpísané s niektorými africkými krajinami a zároveň to hatí aj otázky e, prevodu peňazí do tých krajín, ktoré sa približujú Európskej únii. Tak už sa dostávam na záver. Hovorili ste, že financovanie migrácie neznamená, že sa peniaze odvrátia od rozvoja. Chceli by sme vedieť, pán komisár, vidieť to s našimi vlastnými očami. Pretože parlament musí mať väčšiu možnú kontrolu nad tým, ako sa peniaze vlastne vynakladajú v jednotlivých nástrojoch. Musíme mať právo monitoringu týchto projektov, ako sú financované a či skutočne sú v súlade s článkom 208 a komisia, tá, tento výbor zriadil pracovnú skupinu. Dúfam, že nám komisia pomôže a že bude s nami spolupracovať, aby sme lepšie rozumeli tomu, čo sa deje priamo v teréne. Ďakujem pekne. Eli Schlein bude predsednička tejto pracovnej skupiny ohľadne migrácie. Máme tu ešte ďalších rečníkov. Pán Ponga, prvý podpredseda a potom pani King. Takže nech sa páči, pán Ponga, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, za to, že ste prišli. Jedna otázka, ktorá je pre mňa dôležitá, pokiaľ ide o vzdialené krajiny. Počas posledných krajín, tých najvzdialenejších regiónov, mala to konferencia, bola v februári minulého roku, Chceli sme tu mať posilnenú spoluprácu do roku 2020, ktorá by bola moderná, strategická z Európskou úniou. Takže prvá otázka je, či Európska komisia pracuje na redefinícii svojho partnerstva, pokiaľ ide o tie najvzdialenejšie regióny, berúc do aj skutočnosť, že viaceré britské vzdialené regióny už nebudú vlastne v Európskej únie vzhľadom na Brexit. To je prvá otázka. A druhá otázka, vážený pán komisár, Európska komisia berie do úvahy napríklad to, že by, bol, že by som potrebovali nový špecifický nástroj, pokiaľ ide o tieto vzdialené regióny na miesto FED, ktorý tu máme, vychádzajúc z tých nástrojov, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Cecil Kienge, nech sa páči, posledná otázka. Ďakujem pekne, Linda. Aj ja by som sa chcela poďakovať pánovi komisárovi za to, že prišiel medzi nás. Chcem pozornosť upriamiť na dve dôležité témy, ktoré úzko sú prepojené napríklad so správnou správou veci verejných, ale aj pokiaľ ide o demokraciu. Tá prvá téma sa vlastne týka rozvojových cieľov. Ako to teda vnímate vy, pokiaľ ide o podpornú politiku v tejto oblasti. Rozvediem to trochu, pretože táto téma bezprostredne súvisí s témou demokracie. Demokratická krajina musí byť krajinou, ktorá mm, vlastne má prvky silnej demokracie na to, aby mohla pomáhať ostatným krajinám a čo v viacerých krajinách preukázala ako ťažké. My ako Európska únia sme z, mali možnosť sprevádzať viaceré voľby a videli sme, čo sa udialo pri niektorých konfliktných situáciách. Hovorím o Burkina Faso, o Stredafrickej republike a o ďalších krajinách, kde sme si mysleli, že demokracia vlastne už zašla ďalej, ale tieto krajiny zostali vo vážnych problémoch. Možno aj tu treba viac investovať, možno treba posilniť štát a to zároveň znamená aj to, že zároveň aj parlamenty treba lepšie posilniť. Takže Potrebujeme e, partnera, s ktorým by sme sa mohli v týchto témach e, zhovárať. A takisto, pokiaľ ide o tú správu veci verejných, pani kolegyňa Šarčentíny hovorila, pretože sa nás to týka, potrebujeme pravidla transparentnosti, aby sme mohli spolupracovať s mnohými krajinami, eh, ktoré majú veľké ťažkosti. Hovorím konkrétne o eh, konflikt, ktorý sa týka práve týchto horní minerálov. Eh, pred niekoľkými dňami sa stali niektoré skutočnosti, ktoré nás prinútili pozrieť sa na to inými očami, napríklad v Demokratickej republike Kongo boli objavené viaceré hromadné hroby a v, treba si uvedomiť, že je to krajina eh, eh, na základe posledných informácií, ktoré sme dostali eh, do uší, tak tam, kde naš boli nájdené tieto masové hroby, prichádzalo k veľkým masakrom práve kvôli týmto bohatým náleziskám. Je potrebné teda pochopiť, aké je veľmi dôležité, aby sme zareagovali a, a kde je potrebné naozaj naštartovať reformy, pretože boli to masakry, ktoré boli spojené práve e, s touto mm, témou. E, koho, za, koho zaujme to bolo, e, kto sa teraz k tomu vyjadruje a tak ďalej. Prečo je preto správne riadenie vecí verejných a demokratický režim veľmi dôležité nastoliť v takýchto krajinách. Ďakujem. Um, thank you. So we have... Ďakujem pekne, takže máme tie otázky zozbierané. Ešte jedna otázka z mojej strany, otázka Dani viacerí to spomenuli. Napríklad minulý rok sme tu mali hostia, ktorý hovoril o Africkej únii ohľadne boja proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a povedal, že je ochotný s nami bojovať za ten prokrok v tejto oblasti. Viaceré veci sa udiali vo viacerých oblastiach, ale myslím, že keď pôjdeme do Addis Abebe, tak treba podpísať dokumenty patričné, ale ak nevyriešime tieto problémy, tak nebudeme mať tie finančné prostriedky k dispozícii, takže vidíme, že musí vzísť určitá iniciatíva zo strany komisie, aby skutočne ten summit v Addis sa skutočne reagoval. Nie je to iba o ISFD a ostatné, je to skutočne o kľúčové otázky. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za ďalšie, ďalší súbor otázok. Odznela tu otázka týkajúca sa toho, ako európska rozvojová politika by mohla mať vplyv na vytváranie pracovných príležitostí pre mladých ľudí a pre ženy. Toto bola a aj je súčasť e, našej dôležitej oblasti, pokiaľ ide o rozvojové ciele. A je to súčasť aj toho koncenzu ohľadne Eh, toho európskeho konsenzu, európskeho rozvoja. Budeme tu finalizovať momentálne strednodobú revíziu našich rozvojových programov a cieľ tohto procesu je to, aby sme pre lepším spôsobom usmernili tie programy, programy, ktoré máme smerom k dosiahnutiu tých dôležitých rozvojových cieľov, ktoré vzýšli vlastne z rozvojového koncenzu. Tieto ciele majú lepší dopad na vytváranie pracovných príležitostí a rastu. Takisto sú efektívnejšie, pokiaľ ide o posilnenie otázky žien a rodovej rovnosti, ako aj väčšie, je tu väčší dopad, pokiaľ ide o generáciu obnoviteľnej energie, generovanie obnoviteľnej energie a pokiaľ ide o podporu viacerých vyššej miery investícií a súkromných investícií. Takže toto sú tie ciele, ktoré musia byť pretavené aj do rozvojových krokov zo strany členských krajín, zo strany Európskej komisie a preto ich treba realizovať presmerovaním súčasných programov eh, na úrovni jednotlivých krajín. To by mohlo prispieť k vytváraniu pracovných príležitostí pokiaľ ide o ten rámec po období kotonu. Chcel by som spomenúť iba to, že návrh komisie je nasledovný. Preskúmávame možnosti teda na úrovni členských štátov. Ešte stále sú tu rôzne sa názory ohľadne celkového vízo, celkového, celkovej atmosféry po vypršaní Kotonu. Uvidíme, ako vlastne bude vyzerať ten rámec, ale myslím, že v rámci tých kontúr toho komplexného celkového právneho záväzného prvku budúcich partnerských dohôd, ktoré by pokryli a posilnili všetky aspekty politických partnerstiev, hospodárskych obchodných partnerstiev, ako aj rozvojových partnerstiev so všetkými krajinami AKT a potom budeme musieť vyvinúť tri špecifické regionálne piliere, ktoré by sa venovali konkrétnym príkladom regionálnych osobitostí. And for Caribbean and for the Pacific uh, region. So we do hope that by, uh, by autumn or uh, not later than Takže toto všetko chceme dosiahnuť do jesene, najneskôr do novembra, na to, aby sme mohli prezentovať rade vlastne tie návrhy, pokiaľ ide o rokovací mandát pri rokovaní o smerniciach, aby sme mohli začať rokovania o tom novom rámci postkotonu do leta roku 2018. A pokiaľ ide o nástroj prispievajúci k stabilite a mieru, kolegislatívny proces už bol spustený. Očakávame, že možno ten najlepší scenár bude vyzerať tak, že sa proces završí pravdepodobne v septembri, októbri tohto roku. Pokiaľ ide o tie konfliktné minerály a sprievodné opatrenia, tá práca v oblasti identifikácie sprievodných opatrení v rozvojových krajinách, čo má byť vlastne podpora nového naradenia k tejto téme. Práca už bola spustená, nový rozvojový program bol pripravený, je tam rozpočet na úrovni 5 <laughs> miliónov eur a tá príprava je koordinovaná so všetkými ostatnými relevantnými donormi a partnermi vrátane súkromného sektoru a organizácií občianskej spoločnosti a tie ciele vlastne európskeho programu sú udržateľný rozvoj miestnych komunít, ktoré žijú na tých, pri tých baniach a takisto aj formalizácia ich hospodárskych aktivít, vrátanie riešenia nutenej práce a detskej práce, takisto podpora miestnych úradov, s čím sa takisto počíta. To znamená, sprievodné opatrenia de facto budú zodpovedným zdrojom týchto alebo riešenia týchto problémov, ktorí súvisí s týmito minerálmi. A pokiaľ ide o ten postup due diligence, tak ako to žiadalo nové nariadenie, Tu dôjde k zjednodušeniu, a to už od januára 2021. Takže bola tu takisto aj otázka ohľadne ohľadne tej iniciatívy týkajúcich sa odevného sektoru a dobrovoľneckého charakteru v tejto oblasti. Ja si uvedomujem, že to je uznesenie z Európskeho parlamentu, ktoré bolo hlasované 27. apríla a počul som presne, čo parlament chcel vyjadriť. Avšak musíme si uvedomiť, že nedá sa nás nejaké rýchle riešenie na tie hlavné výzvy v tejto oblasti. Vytváranie a posilňovanie dôvery medzi partnermi ako aj ďalšia spolupráca, to všetko je veľmi dôležité. Máme tu príklady ako napríklad e, lepší pracovný program zo strany organizácie pre prácu. A tu vidíme prvky toho, že sa jednoducho aktéry môžu zoskupiť aj na úrovni dobrovoľníckého charakteru. Takže tieto kroky môžu viesť ku konkrétnym výsledkom. Stále sme presvedčení o tom, že takýmto spôsobom môžeme navodiť pozitívne výsledky, čo je vlastne spomenuté prioritne aj v tých našich dokumentoch. Takže sústreďme sa na to, aby sme z toho vyťažili čo možno najviac tých súčasných nástrojov a dokumentov, ktoré máme a potom môžeme analyzovať v správnom čase pat, vlastne patričný dopad týchto krokov a nemali by sme ísť formou nejakých právne záväzných krokov, skôr než dáme možnosť e, týmto krokom na báze dobrovoľníctva. Our migration-related uh, uh, funding reduces the, the, the, the development, uh, development pokiaľ ide o znižovanie finančných prostriedkov z oblasti eradikácie chudoby. Tu by som uviedol iba toľko, že Boj proti chudobe nie je vlastne investíciou do nejakých sektorových politík, tradičných sektorových politík, ale vlastne je to investícia do posilňovania štátnych inštitúcií, ako aj investícia do boja proti pašerákom. Sú to investície aj do správy hraníc, to je všetko príspevok do oblasti nášho boja proti chudobe. Nemôžeme to vnímať iba tým, že to dáme do vzťahu s e, európskou rozvojovou pomocou. Toto nie je tou samotnou podstatou nových e, cieľov udržateľného rozvoja alebo nového prístupu v oblasti rozvoja ktorý má byť širší a kompletnejší. Vlastne to, čo máme z reálu, z toho reálneho života, musíme sa snažiť o to, aby sme neznišili našu rozvojovú pomoc, napríklad kvôli tomu, že v niektorých prípadoch sú obmedzenia, pokiaľ ide o financovanie ochrany hraníc. Vlastne tie čísla z roku 2016 v oblasti rozvojovej pomoci poukazujú na to, že už sme dosiahli e, ten strop, alebo možno najvyššiu mieru financovania v porovnaní s minulosťou. Takže tá miera bola nad úrovňou 75 miliard eur, čo až 60 globálnej celosvetovej rozvojovej pomoci. Takže nie je tu nejaký dôvod myslieť si, že prepájanie migrácie a rozvojovej pomoci by dochádzalo k znižovaniu rozvoja do rozvojovej pomoci. A pokiaľ ide o krajiny, vzdialené regióny a krajiny, chceme aj naďalej si ponechať ten právny rámec, rozhodnutie do konca tohto viacročného finančného obdobia a parlament samozrejme je pripravený hovoriť o potenciálnych nových možnostiach ukotvenia tejto otázky v nejakom novom kontexte, ktorý vzíde z nových nástrojov pre ďalšie finančné, pre ďalšie finančné obdobie po roku 2020, ale v súčasnosti by sme chceli sa venovať tým nástrojom, ktoré máme doposiaľ, berúť do aj tie modality, ktoré sú ktoré sa týkajú práve týchto vzdialených regiónov. Pokiaľ ide o vyhýbanie sa daňovej povinnosti, sa pak už iba toľko, že ide skutočne o veľmi dôležitú otázku v rámci konsenzu. Pokiaľ ide o otázky rozvoja, sme pripravení diskutovať s parlamentom, s členskými štátmi, akým spôsobom môžeme pretaviť naše princípy a rozhodnutia v oblasti rozvoja, ako to pretaviť do reálnych krokov, akčných plánov alebo nejakej inej forme nástrojov, aby sme bojovali proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, pretože to bude aj naďalej prioritou, ktorú máme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Uh, keď bude prijatá a stratégia, možno aj pani vysoká predstaviteľka príde medzi nás a bude uh, diskutovať. Uh, dôležitý aj ten dialog ohľadne iniciatívy pre oblast textilného priemyslu. To je spojené so záujmom e, verejnosti a s očakávaniami e, verejnosti, že by sa tam malo e, niečo udiať s týmto problémom v, celej tejto, v celom tomto reťazci. A tiež by sme mali hovoriť o, o, o mm, tom, čo teda pozitívne sa objaví. Každopádne ďakujeme, pán komisár, že ste prišli medzi nás. A teraz sa budeme o minútku venovať pánovi komisárovi Stylia Nedesovi. Kolegovia, prejdeme k druhej časti našej popoludnejšej diskusie. A síce diskusia s pánom komisárom Stylianidesom o štrukturovanom eh, dialogu a budeme hovoriť o programe komisie na rok 2018. Takže môžeme eh, sa eh, snažiť to zakomponovať aj do znesení parlamentu a ovplyvniť eh, prácu eh, komisie. Viem, eh, pán komisár, že sa potýkate s veľmi komplikovanou situáciou v mnohých krajinách, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. A tiež by sme si radi vypočuli viac o tom, čo robíte. Snažíte sa vybudovať robustnejší, odolnejší systém. Spolupracujete aj s pánom komisárom Mimicom na tom prepojení e, medzi tou humanitárnou pomocou a aby ten systém bol e, e, robustnejší. Takže najprv slovo vám a potom kolegom. Ďakujem, Linda, milí kolegovia. Ďakujem, že ste sa dnes dostavili. Možno Viete, že už máme za sebou spoločných 2,5 e, roka a e, ja e, som vám vďačný za vynikajúcu spoluprácu a za vaše úprimné partnerstvo a priateľstvo. Ako vždy hovorím, tu s vami sa vždy cítim ako doma. Zároveň som hrdý, že Našu prácu si naši občania veľmi vážia, občania, ktorí podporujú humanitárnu pomoc a vážia si humanitárnu pomoc 80 z nich, ako vidíte, z údajov z barometra, ktoré boli nedávno zverejnené. Takže eh, chceme, e, aby e, toto e, bolo známe aj napriek momentálnej politickej klíme, ktorá vládne. Žiaľ, humanitárna kríza dominuje každodenný život miliónov ľudí na celom svete. Dnes by som sa rád venoval trom veciam. Najprv by som chcel povedať niekoľko slov o tom, čo robíme, aby sme e, vyriešili túto krízu, kde sú tie výzvy a po druhé e, by som sa chcela vyjadriť k progresu, ktorý e, robíme a potom k politickým oblastiam, na ktoré sa zameriavame. Snažíme sa efektívne riešiť dopady humanitárnej krízy v tretích krajinách, ako aj v e, rámci Európskej únie. Všetci sa nachádzame na spoločnej e, lodi. Robíme to prostredníctvom e, nástroja pre núdzovú pomoc a ďakujeme za vašu pomoc. Okolo 650 tisíc migrantom sme poskytli pomoc v E, Grécku pre viac než 35 tisíc e, utečencov poskytujeme e, ubytovanie, dávame im predplatené telefónne karty, aby sa cítili ako ľudské bytosti, podporujeme ich. 400 tisíc miest sme vytvorili pre eh, maloletých bez doprovodu. Bez pochyby táto situácia v Grécku, eh, najmä na pevnine, sa zlepšila, ale stále zostáva ešte veľa víziev a treba toho urobiť viac s e, rozpočtom 250 miliónov eur e, na tento rok. Chceme dnes e, tento rok presunúť utečencov z táborov do iných ubikácií. To je veľmi dôležité. Je to jedna z priorít mojich ľudí a tiež e, chceme sa presunúť od e, systému poskytovania strávovania v rámci cateringu za, e, k systému, kde sa bude symbolicky platiť za ubytovanie jeme aj Turecko. To je jeden z najdôležitejších pilierov v rámci nášho programu riešenia krízy utečencov v susedných krajinách. Z troch miliard na roky 2016 a 2017 z nástroja tejto pomoci už bolo čerpaných a síce v veľmi rekordnom období a to transparentným e, spôsobom. A cieľom bolo e, maximalizovať dopad tejto pomoci na utečencov. A hovorili sme o programe núdzovej e, siete, sociálnej siete. To je eh, najväčší humanitárny program, ktorý kedy Európska únia financovala. Tento program eh, mal počiatočný rozpočet 348 eh, miliónov eur a chceme ním pomôcť viac než miliónu utečencov. A už sa pomohlo viac než miliónu utečencov kríza e, na Strednom východe. Tam nemáme veľa dôvodov na optimizmus. E, tragédia v Syrii, no to si nevieme ani e, predstaviť. Dianie v Alepe a v ďalších sírskych oblastiach. Milióny ľudí potrebujú našu pomoc a veľké počty ľudí boli prinútené odísť zo svojich domov. Dochádza k e, porušovaniu e, ľudských práv. Toto sa musí skončiť E, ako bolo konštatované aj v apríli na brazilsko-sírskej e, konferencii, to je jeden z e, veľmi dôležitých cieľov pre nás a už e, som povedal, že e, je e, potrebné, aby tieto požiadavky boli riešené v súlade s uzneseniami Bezpečnostnej rady OSN. My máme jasnú pozíciu, podporujeme budovanie nových zariadení, ale až e, keď e, dôjde k e, riešeniu tejto situácie v Sýrii, tak ako si to želajú občania. A čo sa týka Rakovy, navštívil som štyrikrát túto krajinu a robíme všetko preto, aby sme chránili 100 e, tisíc e, civilistov v Mosule. V Mosule mnohí e, civilní obyvateľia zostali bývať vo svojich domovoch. Iracké bezpečnostné a vojenské zložky sa podielajú na eh, vojenských operáciách a chcem spomenúť pozitívnu úlohu eh, v rámci humanitárnej eh, pomoci. a ich snahy dodržiavať medzinárodné právo. To je veľmi pozitívne pozitívny eh, signál, že to sú naši humanitárni partnery tam eh, v lokalite a vidíme tam už konkrétne eh, výsledky priamo na mieste. V Mosule tam ešte stále 400 tisíc obyvateľov odrezaných od sveta. Daesh aj naďalej využíva civilné obyvateľstvo ako ľudské štíty a, a zabíja tých, ktorí sa snažia utiecť. E, spojenci sa snažia chrániť obyvateľstvo a dodržiavať humanitárne právo Je potrebné postarať sa o, o bezpečné cesty evakuácie, o možnosť ošetriť zranených a poskytnúť pomoc tým, ktorí e, tam e, mm, zostali. E, Pri Iraku Európska únia bola najväčším donorom e, s viac než 151 e, e, miliónovou pomocou. Podporujeme aj medicínsku pomoc, koridor, vytvorenie lekárskeho medicínskeho koridoru snažíme sa zabezpečiť ochranu civilného obyvateľstva. To je nevyhnutné, aby sa zachránili životy a umožní to do budúcnosti sa dopracovať k trvalo udržateľnému mieru, k zmiereniu v tejto krajine. Už som spomínal ten prebiehajúci proces zmierovania Útoky v Jemene tiež sú uh, predmetom našich uh, obav. Uh, vojna tam je dôvodom najväčšej, najväčšieho hladomoru v dejinách. Viac než 70 miliónov ľudí žije v situácii kedy nemá dostatok potravín a vyžadujú, potrebujú e, potravinovú pomoc. Konferencia v Ženeve, na ktorej som sa zúčastnil minulý týždeň, sa venovala tejto problematike a videl som, že e, už je určitá nádej, môžeme, môžeme dúfať a je to vlastne silné posolstvo toho, že neopustíme ľudí v Jemene, nenecháme ich eh, osamotených. Eh, bola tam prisľúbená suma 1 miliardy eur, najmä na, eh, špeciálne na pomoc jemenského obyvateľstva v 2017. Komisia prislúbila 116 miliónov eur a 50 celkových prislúbených finančných eh, prostriedkov eh, pochádzalo z Európskej únie ako takej z EÚ plus z eh, členských štátov. A teraz musíme prejsť od slov k činom a urobiť všetko preto, aby sme odstránili tento hladomor a vytvorili podmienky pre mierový život. Jemen al Žírsko, aj eh, Južný Sudan. Mm, aj títo sa potýkajú v súčasnosti s eh, problémom nedostatku eh, potravín. To je situácia, ktorú spôsobili ľudia a samotný viac než 20 miliónov ľudí sa potýka s hladomorom. Je to najväčšia humanitárna kríza od čias založenia OSN. A, a Veľkou výzvou je e, vôbec dostať sa do týchto e, oblastí konfliktu v e, a východ, v severnom a východnom Alžírsku sa objavili problémy s potravinami v 2015 a komisia sa začala pozornejšie zameriavať na túto situáciu. Vraj e, e, som sa uskutočnil v Osle na e, konferencii, ktorá sa zaberala touto krízou a EU 105 miliónov eur venovala na riešenie tejto krízy. My sme tam tiež jeden z najväčších donorov. V marci minulého roku komisia takisto zvýšila svoju humanitárnu pomoc v africkom rohu. 165 miliónov eur naviac na to išlo, aby sme pomohli Somálsku, juhu Sudánu, ktorý bol okrem iného ešte aj hladom zasiahnutý. Okrem potravinovej pomoci, ktorá je samozrejme veľmi dôležitá, preto aby sme umožnili ľuďom prežiť, a rozbehnúť opätovne hospodárstvo. Sú aj ďalšie veci, pretože obyvateľstvo, mm, pre obyvateľstvo je to najväčšie riziko. Humanitárna pomoc, potravinovaná pomoc, pomoc zo strany Svetovej organizácie pre výživu, boj proti chudobu, chudobe, ale hlavne hladu. To je jedna z našich kľúčových priorít. Avšak nezabudeme ani na ďalšie krízy, ktoré zasiahli stovky miliónov ďalších eh, civilistov či v Mali alebo ďalších afrických krajinách. Oveľa bližšie ku nám Európska únia v týchto krajinách pomáha obyvateľstvu, ktoré je zasiahnuté konfliktami napríklad vo východnej časti Ukrajiny. To je stále tiež naša priorita. Ja som tam bol vo februári, kde opätovne som potvrdil solidaritu s najzraniteľnejšou vrstvou obyvateľstva. Pretože my nemôžeme ich nechať na vlastný osud, pretože Ukrajina ako keby padala čoraz viacej do tejto krízy a nemôžeme ich v tom nechať samých. Európska únia je najväčším donorom pre Ukrajinu. Musíme pokračovať eh, po napomoc im dohliadať, bdieť nad týmto konfliktom tak dlho, ako len budeme môcť. Eh, Drahí kolegovia, takisto som veľmi znepokojený eskaláciou násilia v Afganistane. Čoraz viacej tu máme zabitých, zranených medzi uh, humanitárnym personálom, takisto aj počet vnútorne vysídlených ľudí na neustále narastá. Naozaj um, sú tu veľké obavy z rôznych dôvodov. Môj uh, uh, kolega, pán komisár Mimica, a takisto aj ja so svojím oddelením naši humanitárni partneri, uh, všetci sa snažíme pomôcť im v tejto situácie, ktorá je mimoriadne ťažká a mimoriadne citlivá. Viete, že pred niekoľkými mesiacmi som bola aj v Iráne a tam som si e, všimol, že pozitívne vítajú, privítali viac ako 3 milióny afgánskych utečencov. To je naozaj pozitívny signál. Chcel by som, keby táto situácia pokračovala vzhľadom aj na novú americkú vládu, ktorá bola zvolená vzhľadom na no, situáciu v iránskej oblasti, čo všetko to môže znamenať v tejto oblasti sveta. Pokiaľ ide o Myanmar, včera Frederika Mogherini a ja sme sa stretli s, s pani Oksan Suči. Poblahoželali sme jej za vynikajúcu prácu, pokiaľ ide o koordináciu boja za demokraciu a pokiaľ ide o demokratické zmeny. Ale zároveň sme sa aj zverili s našimi obavami, pokiaľ ide o zhoršovanie situácie na severe krajiny. A pokiaľ ide o situáciu v Ruinge. budúci týždeň opätovne cestujem do Myanmaru. Bude to moja prvá návšteva. Prvá návšteva Európskeho komisára v tejto oblasti. Uvidíme, že budeme sa snažiť stretnúť s obyvateľstvom, aké sú ich potreby. O tom by sme chceli s nimi diskutovať a odoberol sa tam z toho dôvodu, že Európska únia práve spočíva v tom, je našou humanitárnou povinnosťou, aby sme boli akousi búzolou, ako, akýmsi kompasom, akákoľvek už je rasa, či pôvod, či náboženstvo obyvateľstva, v akejkoľvek situácii žijú, je to našou povinnosťou, aby sme boli stražcami morálky a povzbudili ich. Drahí priatelia, krajiny Latinskej Ameriky ako aj Karabiku nie sú nám cudzie a žiaľ aj na začiatku tohto roku sme videli, ako zraniteľné sú stále tieto krajiny, pokiaľ, idú aj prírodné, pokiaľ ide o prírodné katastrofy. Európska komisia prvá zareagovala a snažila sa pomôcť Čile v prípade lesných požiarov, takisto aj katastrofa v Peru. V prípade ďalších katastrof tiež naše reakcie boli veľmi promptné a ukázali opätovne, aký sme veľmi dôležité, ako veľmi dôležité je, aby sme mali v dispozícii možnosti zareagovať a ako veľmi dôležitá je úloha centra rýchlej pomoci, rýchleho nasadenia tu v Bruseli, ktoré sídli. Je to veľmi dôležitý koordičný nástroj tak pre Európu, ako aj všade na svete, pretože nám umožňuje rýchle zareagovať v prípade takejto krízy. A tiež zareagovať na očakovanie našich spoluobčanov. Niektorí spomedzi vás, ako napríklad Linda, vy ste boli tam na mieste, videli ste koľko náš nástroj eh, bezpečnostnej siete mohol pomôcť, ako bol zareagovaný, pri zareagovaní veľmi účinný. My sme obdržali veľmi dôležité zhodnotenie tohto nástroja. Bolo to zhodnotenie z externého stroja. Správa naozaj prišla v tú pravú dobu, ktorá zhrňovala toto zhodnotenie a my uh, zahrnieme do, našho, do našej revízie legislatívneho rámca s výhľadom na rok 2020. To o tri týždne sa stretneme v Mexiku na 5. platforme pre redukciu rizík. Je to vynikajúca príležitosť, aby sme mohli zabezpečiť dynamiku aktivít tejto platformy, hlavne zo strany EÚ. Budem na čele európskej delegácie a budeme tam zohrávať veľmi dôležitú aktívnu úlohu, pretože budeme prítomní na všetkých udalostiach v rámci tejto platformy. A som veľmi rád, že náš kolega, ktorý je spravodajca pre tieto témy takisto pozval, eh, prijal moje pozvanie, aby sa s nami odobral do Cancunu na túto udalosť a že eh, bude nápomocný práve v boji proti klimatickým katastrofám. Dovolte mi ešte vás informovať o aktivitách nasledujúce mesiace. Pokiaľ ide o zabezpečenie vzdelávania pre deti, ktoré sú zasiahnuté krízami, toto bola vždy moja priorita, ak nechcem povedať priam obsesia. Ja rátam s vašou pomocou, ako aj s pomocou európskeho obyvateľstva v tomto boji. Posledný eurobarometer nám ukazuje, že 91 našich obyvateľov podporuje takéto aktivity. Vzdelávanie totižto je kľúčové. Žiaľ Bohu, málo kedy v časoch krízy je prioritou. Úprimne dúfam, že toto sa zmení my sme boli veľkými reformátormi v tejto oblasti. Boli sme priam šampióny týchto zmien a dúfam, že nimi aj zostaneme. S vašou pomocou budeme sa snažiť 4 nášho humanitárneho rozpočtu venovať vzdelávaniu. V roku 2016 sa tak podarilo spraviť a tento rok by sme to chceli navýšiť až na 6 Hlavne to, čo je najdôležitejšie, je to, aby sme zmenili situáciu v teréne. Ja som videl na svoje vlastné oči v, na mnohých miestach, napríklad v Turecku. 34 miliónov eur spoločne s UNICEFom nám umožnilo, aby sme pomohli 230 tisícom utečencov v Grécku, u nás, naš, na našich hraniciach, v našom členskom štáte. My zabezpečujeme školskú dopravu 2000 detí. Bez toho, aby sme vôbec spomínali ešte ďalšie školské aktivity, ktoré vyvíjame skoro pre 9 tisíc detí v tejto oblasti. Tých príkladov je strašne veľa, či v Iráne, v Nigerii, v Mianmare. Jeden z týchto projektov chcem práve navštíviť aj budúci týždeň počas mojej návštevy v tejto krajine. Drahí priatelia, som naozaj presvedčený o tom, že musíme pokračovať v tejto ceste je posiatá prekažkami, ale je veľmi dôležité, aby sme v nej pokračovali. Pretože dopady využívania takýchto prostriedkov sú oveľa dôležitejšie, ako si vôbec vieme predstaviť. A aj pokiaľ ide o prírozové nejpý pohľad na naše politiky. Snažíme sa vytrvať v našich rozvojových aktivitách. Myslím, že môj kolega, pán Mimica, už vám o tom hovoril. My sme mali veľa stretnutí práve na túto tému, aby sme práve zlepšili našu výkonnosť, aby sme zabezpečili čo najviac pojitok medzi humanitárnou pomocou a rozvojom. Štyri pilotné projekty sme naštartovali práve v tejto oblasti. Zabezpečíme spoločnú analýzu rizik a zraniteľnosti, aby sme si stanovili, aké sú dobré praktiky, aby sme vytvorili aj ďalšie partnerstva s takými dôležitými organizáciami, ako je, je Svetová banka a OSN. Pokiaľ ide o môjho kolegu a mňa samého, my už čakáme s netrpelizlivosťou tú dobu, kedy naše politiky humanitárnej pomoci a rozvoja budú konečne pretavené do konkrétnych činov v teréne. Ešte raz by som vám chcel poďakovať za vašu podporu, neustalú podporu, ktorú ste nám zabezpečili našemu rozpočtu. Náš rozpočet bol pôvodne v roku 2730 miliard eh, dolarov dolárov a teraz eh, stúpol k roku 2017 o 10 rokov na 1,8 miliardy eur vzhľadom na tento nárast. Európska únia bude musieť eh, prioritne zabezpečiť humanitárnu pomoc tak, aby pokryla všetky potreby a to z jasných dôvodov, pretože ak chceme, aby naša únia naďalej bola prvým združením, ktoré zareaguje na všetky takéto krízové požiadavky, tak na to je to potrebné takto zabezpečiť. Ďakujem pekne za vaše prijatie, za to, že ste si ma vypočuli, za to, že som vám mohol odprezentovať naše perspektívy, naše plány. Som vám vďačný za vašu podporu a som vám k dispozícii, aby som si vypočul vaše kritiky, pripomienky a otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, hovorí pani predsednička, za to, že ste nám odprezentovali túto komplexnú panorámu vašej práce. Natáča Čuky dostala Sacharovú cenu, ale máme niekoľko obav, pokiaľ ide o obyvateľstvo Ruinga v Myanmare. Myslím, že to je jedna z otázok, ktoré by ste sa mali venovať tejto krajine kde idete. Už skoro vy ste hovorili o Jemene. Ja som sa stretla dnes s ministrom zahraničných vecí Jemenu. Máme tam desiatky tisíc ľudí, ktorí tu zomierajú od hladu, zatiaľ čo my sme na tomto stretnutí, sú vo veľkých ťažkostiach a je potrebné naozaj zabezpečiť otvorený humanitárny koridor. Týmto otázkam sa takisto musíme venovať. Eh, odovzdám teraz eh, slovo nášmu stalandmu spravodajcovi pre humanitárnu pomoc Enrikovi Gererovi, potom ďalší kolegovia. Teresa Jiménez and Cecil Kienke so far. Anybody else, please let me know, because I have to keep an eye on time. Ak by niekto ďalší sa chcel vyjadriť, eh, povedzte mi to, alebo naznačte mi to, aby som mohla potom každému poskytnúť rečnícky čas pán Enrique Guerrero. Pán komisár, počas viacerých rokov myslím, že asi piatich, som koordinoval v rámci mojej politickej skupine rezolúciu, ktorá sa týkala pro pracovného programu komisie a potom som rokoval s ďalšími politickými skupinami na túto tému a na základe mojej skúsenosti si myslím, že nemôžeme ašpirovať na to a že z týchto rezolúcií bude veľa. Pokiaľ ide o politiku rozvoja alebo humanitárnu pomoc, takým spôsobom, že si myslím, že práve také stretnutie ako dnes, na ktoré máme čas a môžeme sa aj vyjadriť viacerí, e, sú veľmi užitočné, aby sme sa mohli zamerať e, na jeden odsek e, rezolúcie, ktorá hovorí o ďalších prioritách, ktoré veľmi ťažko môžeme zosladiť s našimi. Myslím, že je to dobrá vec. Vítame všetky tie údaje Europarametru. E, pozitívne vítame to, že obyvateľia, keď sa ich pýtate na na túto vec sú oveľa štedrejší v realite a nikto v prieskume nepovie, že e, je proti humanitárnu pomoc, ale údaje v každom prípade ukazujú jasne, že Solidarita zo strany občanov je vždy väčšia ako solidarita členských štátov, alebo teda vlád členských štátov. A toto sme zažili aj počas všetkých kríz. Myslím, že to je dobrá vec, aby sme sa priamo obratili na občanov. Dokonca, aj keď percentá sú nižšie, ako 80 alebo 90 tak ako sa to objavuje v tých prieskumoch. Takisto vám chcem povedať, že pán komisár tu odprezentoval veľmi dlhú cestu cez mnohé krízy, ktoré momentálne sú na svete. Avšak chcem zdôrazniť, že skoro vo všetkých nich parlament prijal určitú iniciatívu, určité uznesenie, predokladal otázky alebo navrhol zorganizovať diskusiu. Vo všetkých týchto prípadoch sme podporili prácu komisie, konkrétne prácu pána komisára a myslím si, že toto je dobrá vec. Chcem to znovu zdôrazniť, pretože pracujeme spoločne v oblasti, ktoré si to vyžaduje. Vyžaduje si koordináciu, vzájomnú podporu, aby sme mohli zohľadniť všetky potreby ľudí. Pokiaľ ide o priority na nasledujúce roky, hlavne nasledujúci rok. Myslím si, že potrebujeme upravenie konsenzusu e, humanitárnej pomoci cez nový akčný plán, určitú úpravu. A toto by mohla byť e, tiež e, jedna z priorit našich prác v nasledujúcich rokoch, v našich aktivitách. Domnievam sa, že sme už žiadali pri inej príležitosti od komisára, ale opätovne to formálne zopakujem. V potrebujeme v 17. roku akési zhodnotenie, ako sa záväzky, ktoré boli v Istambule prijaté, splňajú tak zo strany členských štátov, ako aj zo strany Európskej únie, aby sme mali predstavu o tom, ako sme pokročili v mnohých záležitostiach, v mnohých eh, oblastiach, Keď sme sa zaviazali v Istambule byť aktívni. Samozrejme, chceme pokračovať eh, nie len pomocou zo strany našej eh, politickej skupiny, ako aj mnou vlastnou, kde som spravodajca, ale aj ďalšie politické skupiny, ktoré so mnou súhlasia v tejto pomoci pre vzdelávanie takisto v naliehavých otázkach, ak je možné, aby táto pomoc bola navýšená, ak nie, aby si ponechala túto kompromisnú úroveň schválenú pre tento rok a neviem, ak si niekto nepamätá, chcem povedať, že 6% to za s, trojnásobil percentuálny podiel oproti tomu, keď sme začali e, náš mandát. Myslím si, že to si zaslúži určité ocenenie. Je to veľká zásluha. A niečo, čo samozrejme je zásluhou tak e, pána komisára, ako aj ktorý to dosiahol aj vďaka našej pomoci. Chcem ešte pripomenúť, že sú tu určité útoky na humanitárne personál, ako aj humanitárne vybavenie. Tam by sme mali začať s politickou iniciatívou, aby e, sme vytvorili Medzinárodný trestný súd pre tieto prípady. A okrem toho by sme mali navrhnúť spoločne so všetkými humanitárnymi aktérmi na svete stratégiu pre dodržiavanie humanitárnych medzinárodných eh, noriem, ako aj princípov ochrany humanitárneho personálu, čo si myslím, že je základná požiadavka Tiež eh, by som sa chcel teraz zmieniť o téme zabudnutých kríz alebo tých kríz, eh, ktoré nie sú momentálne v záujme, eh, ako je napríklad Dennis Refugees Counties a Refugees Leaves, ktorí mi hovorili o situácii v Iráne na mieste, ktorú spomenal aj pán komisár a ktorý uh, ktoré komisár navštívil nedávno. Ako to pán komisár už vysvetlil, je tam 3,5 milióna afgánskych utečencov a tá pomoc, ktorú dostávajú od Európskej únie, je značne menšia ako tá, ktorú zabezpečujeme napríklad e, Turecku, Libanonu alebo Jordánsku pri podobnom počte ľudí. Chcem zdôrazniť teraz, eh, nie kvôli tomu, že je to Irán, ale že sú niektoré krízy, ktoré vo verejnej mienke eh, rezonujú, ako keby neexistovali. Ale 3,5 milióna ľudí to je dosť veľké číslo. Určite je potrebné podporiť eh, humanitárne zaobchádzanie s týmito utečencami, čo umožní alebo napomôže takisto aj stabilite Iránu. A z globálneho hľadiska, takisto aj zo strany všeobecných záujmov EÚ. Myslím si, že toto by mala byť tiež prioritná téma. Je potrebné teda revidovať e, naše stanovisko, ako by sme mohli navýšiť aj rozpočet e, pre týchto utečencov. Pokiaľ ide o Latinskú Ameriku, chcem len zdôrazniť potrebu koordinovať e, to, čo sa, ako sa koordinujú národné financie s medzinárodnými financiami, ako aj s financiami, ktoré má k dispozícii Európska únia. Nedávno som bol v Španielsku, e, tam som navštívil jednotku e, naliehavých e, alebo urgentných zásahov. Boli to vlastne naši požiarníci, ktorí zasahovali napríklad v Čile. A toto bol práve prípad spolupráce na štátnej úrovni, ako aj európskej úrovni v tretich krajinách. Na záver by som chcel povedať, že mali by sme zdôrazniť a pán komisár to tiež povedal a vyzval ma, aby som sa tiež zúčastnil na stretnutí v Kankune pod zaštitou OSN, pokiaľ ide o ochranu pred nebezpečenstvom alebo rizikami. Myslím si, že to nie je pozvanie Enrikovi Gererovi, to je pozvanie výboru pre rozvoj spravodajcovi v rámci Európskeho parlamentu, ktorý sa venuje tejto téme. A takisto je to aj pozvanie uh, pretože pracujeme spoločne na niektorých prioritách, eh, ktoré sú nám spoločné a eh, snažíme sa vďaka našej aktivite uľahčiť eh, útrapám týchto ľudí v mene mojom, ako aj parlamentu, ako aj výboru pre rozvoj. Chcem poďakovať pánovi komisárovi za to, že ma pozval na to, aby som sa spoločne s nimi zúčastnil na týchto uh, na tejto udalosti v Cancune. Sú tu viacerí prihlásení, takže ak by ste sa držali dvoch minút, by sme to stihli. Frank Engel, nech sa páči. Ďakujem pekne, Linda. Musíme to zvládnuť, keď to na pléne zvládame za dve minúty. Ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste sa takto neustále angažujete na všetkých frontoch. Dosiahli ste toho už veľa. Budem sa venovať iba teda niektorým oblastiam, ktoré by sa možno dali ešte zlepšiť. Pokiaľ ide o Turecko napríklad, viem, že keď išiel výbor Libe do Turecka a stretli sme sa tam s humanitárnymi aktérmi a utečencami, tak vlastne sme mali relatívne vážny problém. Išlo tu o potravinový program, ktorý sa musel znížiť, pokiaľ ide o alokácie pre ľudí. Vtedy zhruba tam bolo zhruba 300 tisíc ľudí, o ktorých sme sa starali a chýbalo im zhruba 3, 3 milióny, nie miliardy, 3 milióny. Ak môžeme zmobilizovať, ja viem, že tu je dohoda alebo vyjadrenie, ak môžeme zmobilizovať miliardu, dve alebo tri na to, aby sme pomohli týmto populáciám, tak ako Únia, Jednoducho musíme byť schopní monitorovať tie prísmenky, ktoré idú z celosvetovému potravinovému programu a predsa nejaké 2-3 milióny sa musia nájsť, aby sa aspoň ponechala tá miera financovania, aby to zostalo v tej úrovni ako predtým. A pokiaľ ide o Sýriu, tam chcem iba zablahoželať k tomu prístupu, ktorý ste tu spomenuli. Jednoducho nemôžeme prispieť k možnému znovu obnove ak nebude tu nejaké prímerie. Videli sme to vlastne aj v Gaze, hoci je to veľmi smutné, nemá význam nejako opakovať takéto postupy, ak tu nie sú výsledky. Pokiaľ ide o africký roh a Mianmarsko, ale naše princípy nás zavezujú k tomu, aby sme konali v prospech ľudí, akékoľvek sú už tie dôvody. Ale vlastne táto humanitárna kríza, ktorá tam v podstate je. Južný Sudan by nebol v tej situácii, by nebol tam, kde je, ak tí uh, maniaci, ktorí sú pri moci, by sa nechovali tak, ako sa chovajú. Ja viem, že vy nemôžete zázračne zmeniť tieto veci, takisto nemôžete presvedčiť pani Sansuki, ktorú ja, ktorej rešpekt jednoducho už v mojich očiach klesá ja som ju vždy považoval skôr za ikonu a nie za aktéra. Teraz má možnosť viesť mier do krajiny a nerobí to a myslím, že musíme jednoducho našim politickým pákovým efektom urobiť všetko preto, aby sme poukázali na to, že chceme pomôcť, ale pomoc je jedna vec a ochota neriešiť tú situáciu je zasa druhá vec. A pokiaľ ide o neuznané krajiny sú viaceré neuznané krajiny, kde naše kroky sú jednoducho neviditeľné, pretože nemáme možnosť vstúpiť. Spomínam si na vojnu v roku 2016 v Kaukazu, Horných Karabach. Tam boli viaceré dediny, tam boli jednoducho úplne zrovnané so zemou, ľudia boli poslaní na ulicu a my im nemôžeme pomôcť, pretože štát, ktorý chce byť jednoducho s nami partner, nám bráni v tom, aby sme im pomohli. My jednoducho nemáme možnosť tam vstúpiť toto je naše bezprostredné, nie, to je naše bezprostredné susedstvo, je to východné susedstvo. Ak jednoducho sa tak strašne staráme o západ, východnú Ukrajinu, a to právom, tak musíme sa musíme starať aj o tých, ktoré dediny sa jednoducho nezničili. Zničili sa e, zo strany jednotiek, ktoré sú horšie, ako sme mohli vidieť. Takže zopakujem to, čo som už povedal predtým. Vzhľadom na tie ťažkosti, ktoré možno sa napríklad v Somálii vidia, treba otvoriť tam reprezent, stále zastupiteľstvo, aby sme jednoducho boli priamo v teréne zastúpení, aj pokiaľ ide o tú humanitárnu situáciu a tak ďalej. Thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne. Pani Hor- Maria Hojbuk, srdečne ďakujem, vážený pán komisár. Ako poprvé by som sa chcela poďakovať za to, že pán komisár reagoval tak rýchlo v rámci tej krízy s hladomorom v e, Afrike. Vidíme, že humanitárna pomoc, dá sa na ňu spolahnúť. Kde by Európa mohla sa ešte zlepšiť, tak to je jednoducho to prepojenie humanitárnej pomoci na rozvojovú spoluprácu a komisia si to istotne uvedomuje a pracuje vlastne aj na nových prístupoch a pokiaľ vieme to nové oznámenie, pokiaľ ide o odolnosť, ako strategická pri, priorita európskych dohôd. A vlastne bolo nás, boli sme uistení, že pokiaľ ide o hodnotenie tohto vyhlásenia, pokiaľ ide o zónu Sahelsk a Afrického rohu, tam sa postupuje správnym spôsobom, ale pokiaľ ide o náš výbor, pokiaľ ide o rozhovory s vašimi zamestnancami, tak tam nám napadlo to, že jednoducho táto odolnosť nie je implementovaná E, nájsť také isté rovine ako štátnosť. Zdá sa, že odolnosť e, rodín a spoločnosti je zasa na inej úrovni ako napríklad, keď hovoríme o životnom prostredí, keď hovoríme o tej kríze hladomorovej v Afrike, tak práve táto otázka životného prostredia je veľmi dôležitá a chcela by som vás vyzvať, aby ste venovali mimoriadnú pozornosť na koncept agrárnej ekológie a to jednoducho treba viac brať do úvahy a čím viac tých iniciatív v tejto oblasti budeme mať, to bude lepšie na to, aby sme nedovolili, aby tu boli nejaké nedorozumenia. Agrárna ekológia nie je ako ekologické polnohospodárstvo. Tu je veľký rozdiel. Agrárne polnohospodárstvo, agrárne ekológia, to je niečo, čo je podporované, to je koncept, ktorý jednoducho šetrí životné prostredie, má ambíciu do budúcnosti, uplatňujú sa také metódy pestovania, ktoré berú do úvahy aj klimatické zmeny, aj v týchto regiónoch hľadu je veľmi dôležité, aby sme tu mali takúto odolnosť poľnohospodárstva, ktorú budeme podporovať v týchto regiónoch. Takže tá otázka je, či DG Eco sa vlastne s takouto otázkou agrárnej ekológie už zaoberalo, či tu je nejaké výmena názorov s DG Devko alebo s ďalšími organizáciami, alebo napríklad máme tu ten svetový potravinový program, do akej miery tieto sú tam zaangažované. A ešte jedna konkrétna otázka, pokiaľ ide o Sýriu. Hovorili ste o osvete, a takisto, že treba najprv politické riešenie, predtým, že budeme robiť nejakú obnovu krajiny, to samozrejme chápem, ale je to nejaká možnosť alebo nejaký mechanizmus na to, aby sa tieto ohavnosti, ktoré sa tam dejú a udiali, zdokumentovali na to, aby sme potom neskôr mohli systematicky e, to riešiť na úrovni e, kontaktov s obyvateľstvom. Je to niečo, z čoho sa dá potom odpichnúť? Ďakujem. Bogdan Venta. Thank you, Chair. Uh, Uh, it's really good to see you again, Mr. Commissioner, our committee. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ďakujem za, že ste prišli. Veľmi dobre ste opísali situáciu v jednotlivých častiach sveta, predovšetkým pokiaľ ide o Afriku. Keď hovorím o africkom rohu, hovorili ste takisto aj o Jemene, o Južnom Sudáne, ale posledná informácia, ktorú treba zobrať do úvahy, je situácia v Ugande, pretože tu je to utečencov, je to viac ako milión ľudí, Takže to je ďalší, pri, to je ďalší problém, okrem teda tých miliónov ľudí, ktorí sú práve postihnutí tou krízou. A takisto ste hovorili o prioritách. Jedna z tých priorit je možno odolnosť a prevencia. Vieme, že odolnosť je jedna z tých piatich priorit európskej zahraničnej politiky, tak ako to je naznačené v tej globálnej stratégii. Ešte stále čakáme na dokument zo strany komisie a vlastne medzičasom sme vypracovali návrh pre uznesenie Európskeho parlamentu ohľadne odolnosti a zdôraznili sme význam takéhoto systému včasného varovania, takisto aj pokiaľ ide o stratégiu pre národné katastrofy a vytváranie kapacít. Mohli by ste teda možno e, povedať, či komisia sa venuje týmto dokumentom a kedy môžeme očakávať, že sa to zverejní. A ešte jedna otázka aké budú teda hlavné body tohto dokumentu. To ste sa na mňa obrátili? Nie, prepačte. Takže zopakujem tú otázku, aké sú vlastne hlavné prvky tohto dokumentu, predovšetkým v kontexte toho, že berieme do úvahy 1,6 milióna, miliardy ľudí, ktorí na svete žijú v krajinách, kde sa tie krajiny dajú označiť ako krajiny, ktoré majú zlú situáciu.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 Ďakujem pekne, pán komisár, že ste prišli medzi nás. Spomenuli ste v úvode, že ďakujete výboru za vynikajúcu spoluprácu. A áno, je to pravda. A uvediem iba príklad. My sme sa zúčastnili na všetkých dôležitých otázkach, keď ste prizvali našich členov výboru na konferencii o prevencii prírodných katastrof. Bude sa to konať budúci mesiac. It's uh, Yemen, South Sudan, uh, Somalia and uh, Nigeria and this... Keď ste hovorili o Sudáne, Nigérii, tak treba hovoriť vlastne o situácii uh, celej tej oblasti. Predovšetkým, keď hovoríme o Nigérii a tom regióne, v najbližšom okolí, tak uh, tu je už určitý pokrok, ktorý sme zaznamenali, pretože spoločné vojenské jednotky skutočne zaznamenali úspech a môže nastať taká situácia, že vplyv Boko Haram, jednotiek Boko Haram sa zníži a keď sme mali to stretnutie s jednotnými vojenskými jednotkami, tak tá otázka na nás bola v tom zmysle, že či v vojenskom sektore sme bezprostredne úspešní, ak sa nám to podarí zvládnuť vojensky, tak musí hneď nastať humanitárna a rozvojová pomoc, inak to celé nezvládneme. Takže moja otázka je, do akej miery humanitárna a rozvojová pomoc v tomto regióne pripravená, ako sa to kombinuje a či môžeme primeť vlády všetkých štyroch krajín, predovšetkým pokiaľ ide o Nigériu, aby pristupovali zodpovednejšie k svojim záväzkom. A posledná otázka, to je skôr otázka politiky Spojených štátov amerických pod taktovkou Trumpa. Spomenuli ste, že ste navštívili nejaké donorské konferencie je tu nejaká zmena politiky Spojených štátov amerických, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc? Ďakujem pekne. Teresa Jiménez, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, Linda. Ďakujem pánovi komisárovi za to, že je tu medzi nami za jeho nasadenie a takisto chcem mu osobne poďakovať eh, za toto jeho osobné nasadenie práci pre deti, vždy keď eh, hovoríme o situáciách, eh, ktoré musia zvládať deti v kríznych krízach, tak napríklad boli sme v Libanáne Bekabali, kde nie je síce veľký utečenecký tábor, ale je to taký záchytný tábor, je tam 2000 maličkých eh, záchytných táborov, kde je veľa maličkých detí, ktorí chodia do škôlov a potom je tam len taký malý obchodík eh, a väčšina z nich sú malinkí, ktorí nechodia do školy, pretože by museli totižto predávať eh, kolačiky, aby ich rodičia mohli prežiť. Okrem toho musia uh, zaplatiť ešte aj za to miesto, kde to predávajú. Takže chcem priťahnuť vašu pozornosť že keď hovoríme o humanitárnej pomoci Európskej únie, keď hovoríme o všetkých tých eh, zástupcoch eh, z Libanonu, eh, s premiérom, nikdy nehovoria o Európe. Európskou úniu totiž to netitujú ako možnosť, ako vyriešiť túto krízu, niekoho, kto im napomôže, skôr Irán, Turecko, Rusko, ho citujú Saúdskú hm, Arabiu a tak ďalej. Syriu, ale nikdy nie Európu. A ja som veľmi smutná, že aj napriek všetkým týmto našim snahám nie sme tu prítomní ako aktéry v ich mysliach. Asi by sme sa mali zamyslieť nad tým, že čo eh, by sme mali lepšie urobiť. Chcel by som sa spýtať na Venezuelu, či sa niečo robí pre Venezuelu. Myslím si, že Venezuela sa nachádza v vážnej humanitárnej kríze. Eh, viem, že je to veľmi nebezpečné, pretože je tu aj občianská vojna. Preto aj tá eh, situácia je veľmi delikátna. Avšak čo urobíme pre obyvateľstvo, ktoré naozaj je eh, veľmi vážnej situácii, ako ich ochrániť pred touto občianskou vojnou. A tiež jedno stanovisko, ktoré sa týka priestoru občianskej spoločnosti a zníženia shrinking of civil society pomoc rozvoj, rozvojovú pomoc. Chcel by som vedieť, keď idete do všetkých týchto krajinách, či si myslíte, že je tam také stiahnutie nasadenia mimovládnych organizácií zo strany spoločnosti alebo vlád, ktorým im neumožnia konať aktivity, ako môžeme my na to zareagovať, ako môžeme pomôcť eh, rozšíriť tieto činnosti vy ste hovorili, že prichádza mnohým útokom na ochrancov občanských práv. Ako to vidíte? Ďakujem. Ďakujem Ďakujem, Cecil Kienge. Grazie, eh, Linda. Ďakujem pekne, Linda. Ja chcem poďakovať takisto aj pánovi komisárovi za to, že nám odprezentoval túto svoju prácu, prácu, ktoré bolo naplnené úspechom, pretože je to práca plná aktivít na rôznych úrovniach, ak chceme na jednej strane e, bojovať proti rizikám, a zohľadňovať e, zraniteľnú situáciu v jednotlivých krajinách. Je to veľmi náročné na druhej strane stabilizovať taký ten humanitárny aspekt, ako aj rozvojový aspekt. Je to veľmi náročné. Mám tri otázky. Poprvé, pokiaľ ide o odpor, ako to už bolo spomenuté, posilnenie miestnych inštitúcií. Ja už som to spomínala predtým, že práve tie by mali byť nasadené najviac tej humanitárnej akcie a takisto aj v v ďalších aktivitách. a Tiež dôležitú úlohu by mali zohrávať mimovládne organizácie, zabezpečiť nejak, možno nejakú lepšiu koordináciu medzi jednotlivými miestnymi subjektami, ktorí môžu v teréne operovať lepšie a ktorým môžeme zabezpečiť my dodanie pomoci. Druhá otázka sa týka toho, že mnohé krajiny boli Eh, spomenuté, myslím, že asi 14. Eh, ďalšie nie sú až také viditeľné. Ja by som sa teraz chcela vrátiť eh, k regiónu Centrálnej Afriky okolo Veľkých jazierek, kde máme mnohé zóny, ktoré sa nachádzajú vo veľmi kritickej situácii. Chcela by som vedieť, aké sú tie krajiny tohto regiónu v rámci Strednej Afriky okolo Veľkých jazier, kde by potrebovali našu pomoc. A tiež Ďalšia požiadavka. Posledné dni e, sme hovorili o regióne Kasaj v Demokratickej republike Kongo, kde ako ste to už spomenuli predtým, prišlo k veľkým masakrom a boli objavené masové hroby a naozaj obyvateľia žijú v, hlboko v lesoch. E, boli to je tomu už niekoľko dní, možno týždeň, čo nemali možnosť eh, dostať sa vôbec obžive a potrebujú naliehavo zabezpečiť potravinovú pomoc. Čo urobíte? Čo zamýšľate urobiť? Pretože toto je veľmi silný eh, signál, žiadosť, potreba eh, obyvateľstva, ktoré nemôže sa z lesa ani dostať. A nakoniec ešte jedna otázka, ktorá sa týka Talianska. Pokiaľ ide o záchranu Mnohé mimovládne organizácie pracujú a žijú vďaka darom, vďaka sponzorskému dotáciám. Avšak teraz boli častokrát obvinené z netransparentnosti. Chcem vedieť, čo zamýšľate urobiť vzhľadom na takéto mimovládne organizácie, ktoré eh, realizujú svoje aktivity, pokiaľ ide o záchranu ľudí na mori a tak ďalej a sú obvinené z takýchto činností takisto aj v oblasti Grécka na okraji Európskej únie. Čo s tým zamýšľate urobiť? Ďakujem. Ďakujem, takže tu je veľa otázok, vážený pán komisár. Nech sa páči, máte slovo. Dovolte mi prejsť do svojho materinského jazyka, aby som sa mohol vyjadriť oveľa presnejšie a konkrétnejšie. E, ak ξεκινήσω από τον αγαπητό domu filo Enrique, vážený kolega a priateľ Enrique. Chcel by som sa vyjadriť k trom záležitostiam. Váctený Enrique, predovšetkým chcem sa vyjadriť k tým volebným otázkam. Spochybňuje sa tu európsky projekt. Ja si myslím, že podpora humanitárnej pomoci a mechanizmu civilnej obrany sú, idú vlastne nad rámec očakávaní a všetky tieto ankety verejnej mienky hovoria o tom, že vlastne sa tu iba zdôrazňujú tie negatíva alebo slabiny, pokiaľ ide o naše, pokiaľ ide o náš európsky projekt. A ak by sme to vlastne porovnali, tak vidíme, že tie výsledky sú veľmi dobré, takže treba byť na to trochu pyšný. Ďalší akčný plán. Hodnotenie tých prísľubov z samitu humanitárneho. Tá správa prebieha a budete mať možnosť dostať ju k dispozícii, čo skoro myslím, že by bolo dobré hovoriť o tom trochu, ak chcete, buď teda na úrovni súkromného stretnutia, alebo a tu vo výbore je veľmi dôležité a ja súhlasím, aby sa tieto hodnotenia realizovali na to, aby sme mali ešte špecifickejšiu predstavu, že kam sa vlastne chceme dostať. Myslím, že takýmto spôsobom budeme mať možnosť zistiť, či skutočne ideme tým správnym smerom alebo nie. Keď už hovoríme o medzinárodnom humanitárnom práve, tak mi dovolte povedať, že bez pochyby ide o jednu z najdôležitejších priorít v ostatných rokoch, v poslednom desaťročí, vlastne humanitárne, porušovanie humanitárnych humanitárneho práva narastalo. Útoky napríklad v Sýrii, v Afganistane voči školám a nemocniciam skutočne zaplnili dlhé zoznamy a myslíme si, že humanitárna pomoc by mala reagovať. Máme tu napríklad konferenciu Červeného kríža a a chceme posilniť plnenie medzinárodného humanitárneho práva. Aj naďalej pokračujeme v podpore a v sledovaní tohto celého procesu. Avšak stále sú tu niektoré problémy, ktoré sa opakujú, pokiaľ ide o vytvorenie toho, čo my chceme označiť ako humanitárnu spoločnosť na to, aby sme mohli povedať, povedať, že že sme v tejto oblasti zaznamenali určitý pokrok. Spolu s SVČ a pani Mogherini sa budeme snažiť hľadať také riešenia, aby sme v prvom rade zabezpečili situáciu, v rámci ktorej sa bude dodržiavať medzinárodné humanitárne právo. Nechcem teraz hovoriť nič špecifické, že chcem vás musím povedať, že momentálne vás nemôžem uistiť o ničom. Ja osobne, ako aj Frederika a ostatné služby, vrátane EKA, sa snažíme nájsť také riešenie, aby sme zlepšili celkové snahy medzinárodného spoločenstva držať sa všeobecných pravidel. Nie je to ľahké, ale robíme všetko, čo sa dá. A už vlastne teraz e, Červený kríž ešte stále nezaznamenal také zlepšenie situácie, ako by sme to boli my očakávali. To poukazuje iba na to, aká ťažká táto situácia je. Enrique hovoril si o tom, že tá situácia je ťažká. Hovorili sme o Iraku, Eh, navštívil som túto krajinu dvakrát. Musíme byť naozaj veľmi obozretní, pokiaľ ide o túto eh, krajinu, pretože eh, v nej žije veľa utečencov z Afganistanu už dlhé roky a musíme niečo urobiť, aby sme e, zlepšili e, ich postavenie v medzinárodnom spoločenstve. Pokiaľ ide o iracké orgány, mám pozitívnu správu pre Európsku úniu. E, sú voči nám naladení pozitívne, pretože sme zvýšili humanitárnu pomoc. Vieme veľmi dobre, že je e, potrebná aj rozvojová pomoc. E, sme v procese diskusí s Nevenom Mimicom o balíčku pre Irán a Afganistan. Tieto e, snahy podnikáme, aby sme pomohli Afganistanu a e, Iránu prostredníctvom rozvojovej e, pomoci. To už nie sú len núdzové kapitoly, kapitola núdzovej pomoci. Hm, pokiaľ Eh, ide o parlament, rád by som sa poďakoval za vašu pomoc. Áno, eh, eh, došlo k 16-sobnému zvýšeniu humanitárnej pomoci od nástupu môjho do funkcie. Budeme týchto aktivitách ďalej pokračovať a e, musíme aj naďalej mať e, dobré posúdenie situácie, aby sme vedeli, akým smerom sa uberať. Toto je veľmi e, dôležité a moje skúsenosti a skúsenosti generálneho riaditeľstva ECO ukázali, že dopad týchto finančných prostriedkov e, prostredníctvom napríklad vzdelávania je väčší, než bolo očakávané. A dovolte mi zodpovedať na otázku kolegyne e, Jiménez. E, to je jeden z regiónov, toto údolie, ktoré ste spomínali, ktoré som navštívil hneď na začiatku a to je aj dôvod, prečo som e, navýšil túto núdzovú e, pomoc. Keď som e, navštívil toto údolie v 2015 80 detí nenavštevovalo školu a teraz je ich už len 50 a to vďaka novej myšlienke a novému prístupu k neformálnym spôsobom vzdelávania. To bol veľký úspech. Samozrejme, že je potrebné urobiť oveľa viac. Žije tam veľa detí, ktoré nechodia e, do školy. A e, hovoríme o spolupráci aj s libanonskou vládou, aj pracovný obed s pani Mogherini a viacerými ministerami a premiérom sa uskutočnil, kde sa dôraz kládol najmä na vzdelávanie. Dovolte mi eh, odpovedať eh, drahému kolegovi Engelovi, ktorý eh, rozumie aj po grécky, že plne súhlasím s vašou pripomienkou, keď môžeme 3 miliardy ponúknuť Turecku, aby sme mali uspokojivý výsledok, keď teda vieme nájsť tieto 3 eh, milióny. Mali by sme dokázať eh, nájsť aj eh, finančné prostriedky na zlepšenie situácie, ktorú ste spomínali. Vy pozrieme sa na to e, v e, našom, s našimi ľuďmi a keď e, tam pocestujem, pozriem sa sám, čo by sa dalo vylepšiť. Každopádne veľmi pekne ďakujem za váš návrh. Bez pochyby konflikty, ktoré e, spôsobili sami ľudia, sú zlou vecou. To je hamba, najmä pokiaľ ide e, o prípad Južného Sudánu. Tam máte úplnú pravdu. Spomínam si na svoju návštevu. E, došlo tam k nezhodám s oboma lídrami, ktorí vlastne vniesli do tejto oblasti veľký chaos. Humanitárne spoločenstvo, medzinárodné spoločenstvo, ktoré poskytuje humanitárnu pomoc, by sa malo viac zamerať na tento prípad Južného Sudánu. Je to vlastne e, záležitosť nás e, všetkých Diskutoval som aj s Antoniom Guterresom a možno pôjdeme na návštevu Južného eh, Sudánu spolu s jeho kolegami. Eh, viete, keď eh, ich navštívime, niekedy to považujú ako podporu z našej strany a mali by sme na toto brať ohľad a mali by sme skutočne vyslať tie E, správne posolstva. Mali by sme byť veľmi striktní, aj pokiaľ ide o oboch lídrov. Tento problém je e, problémom celej oblasti e, a pokiaľ ide o, o náhodný Karabach, e, ešte nie som úplne oboznámený s týmto prípadom. Je to poprvýkrát, kedy sa e, touto vecou zaoberám. Doteraz DG tam nemalo žiadne zastúpenie, pokiaľ mi je známe môžeme intervenovať a uvidíme, ako môžeme zlepšiť naše aktivity priamo tam v oblasti za vašej podpory. Συμφωνώ απολύτως με τη συνάδελφο για την ανάλυση που έγινε σε ό,τι αφορά την γεωργία ide o, o poľnohospodárstvo, e, biologickú poľnohospodárstvo, ako spomínala kolegyňa. Máte úplnú pravdu. Musíme nájsť spôsob, ako zlepšiť, zvýšiť pomoc, aby sme sa postarali o lepšie poľnohospodárstvo v Afrike. To je veľká výzva tak pre e, rozvojovú, ako aj humanitárnu e, pomoc. A je to možno tá najväčšia výzva pre e, rozvojovú a humanitárnu pomoc a ich vzájomné prepojenie. Bolo by dobre o tom môcť podrobnejšie diskutovať. Vidím, že o tom máte veľmi podrobné e, poznatky a možno by sme sa mohli niekedy v Štrásburgu stretnúť a e, porozprávať sa o, e, o, o tom. Tie problémy v Afrike sú a máte pravdu, že musíme aj tejto problematike sa dôslednejšie venovať pretože je potrebné eh, postarať sa o robustnejšie poľnohospodárstvo. Pokiaľ ide o eh, Sýriu, tam eh, čakáme na nastolenie mieru, kým budeme investovať do znovu obnovenia krajiny. Snažíme sa, e, snažíme sa a veľmi. A ja chcem pripomenúť snahy, e, ktoré sme podnikli spolu s Frederikou Mogherini v súvislosti s Alepom. E, situácia v Sýrii je komplikovaná, niekedy je veľmi ťažké dostať sa do určitých oblastí. Je veľmi komplikované vôbec niečo prisľúbiť, pretože nevieme, či sa nám podarí e, prísľub aj dodržať. Ale dokonca aj za týchto okolností môžeme prostredníctvom vzdelávacích opatrení a humanitárnych akcií sa snažiť e, o to priniesť pomoc do všetkých regiónov v Sýrii. Reštrukturalizácia tejto krajiny nie je jednoduchou úlohou. Budeme potrebovať obrovské úsilie od všetkých medzinárodných aktérov. A ja si myslím, že toto e, ešte e, nemôže sa teraz odštartovať, ale čo musíme urobiť je e, adresovať tie naliehavé humanitárne potreby a doteraz sa nám to darilo aj keď sme museli často pracovať e, v zákulisi, tak povediac, a snažiť sa nájsť cesty, ako pomôcť ľuďom, aby nemuseli hľadovať. Prepačte, ja žiaľ vás musím teraz opustiť, pretože musím stihnúť svoj vlak a dám slovo pánovi e, Pongovi, e, ktorý to potom eh, ukončí. Aj. για τις ερωτήσεις του αγαπητού φίλου Βέντα. Ε, την Ουκάντα την έχω ήδη επισκεφθεί. Pokiaľ ide o kolegovú otázku, milý kolega, už som navštívil Ugandu a uh, mal som možnosť presvedčiť sa o, o tomto probléme na vlastné oči e, za 6 e, e, mesiacov 200 tisíc ľudí z Južného Sudánu Um, utečencov prišlo do týchto táborov. Naozaj to bolo veľmi deprimujúce vidieť tam mm, tieto veci na vlastné oči. Situácii v Ugande sme sa s veľkou pozornosťou venovali a veľké finančné prostriedky sme venovali na riešenie tejto problematiky. Ο δικός μας σκοπός και η δική μας φιλοδοξία για αυτό το... Našim cieľom a našou ambíciou, pokiaľ ide o oznámenie o, o robustnosti, odolnosti, je poprvé je predovšetkým pochopiť vôbec koncepciu tejto odolnosti. E, e ani nekanobidiká. Ako uh, tieto nástroje, teda či tieto existujúce finančné nástroje sú postačujúce. Musíme mať e, holistický prístup a e, musíme sa pozrieť aj na to, či nepotrebujeme e, nové nástroje v rámci tohto prístupu k dopracovaniu sa lepšej odolnosti. Toto oznámenie o robustnosti. Ako som teda povedal, Ehm, je potrebné ehm, diskutovať o tom, pretože to je veľmi dôležitý e, dokument. E, v tejto oblasti už boli rôzne snahy, ale vždy je ešte priestor na zlepšenie sa. Ďakujem, ehm, milý kolega. Súhlasím v plnej miere s tým, že naša spolupráca je vynikajúca a chcem sa za to poďakovať. Ehm, my e, sa venujeme týmto štyrom regiónom, kde e, je tento hladomor. Pokiaľ ide o vaše pripomienky k e, Čadskému jazeru v Nigérii, dovolte mi povedať, že Ehm, počas konferencie v Osle som sa stretol s ministrom zahraničných vecí a hovorili sme o spolupráci. Nedávno E, tu bol na návšteve aj je nový koordinátor humanitárnej pomoci a hovoríme o tom, ako e, budeme koordinovať naše snahy. V júli navštívim Nigériu, aby som sa presvedčil o situácii priamo na mieste a e, súhlasil som s tým, že budeme mať vzájomnú spoluprácu, najmä v oblasti rozvojovej pomoci a v oblasti vojenskej, pretože poznajú túto e, tento priestor lepšie ako ktokoľvek iný. Keď som e, navštívil Čad a Niger, mal som e, kontakty s miestnymi líderami a tiež s líderami vojenských zložiek a videli sme tam už aj čiastočné zlepšenie situácie, pokiaľ ide o Boko Haram po mm, mojom stretnutí e, s koordinátorom humanitárnej pomoci pre Nigériu si myslím, že najdôležitejšia je spolupráca medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou. Toto bude e, ten základ, aby sme dokázali riešiť ten dlhodobý vplyv Boko Haram v e, tejto spoločnosti. Položili ste vynikajúcu otázku aj ohľadne toho, čo očakávame od novej administratívy e, Donalda Trumpa. V ostatných troch mesiacoch som sa zúčastnil rôznych medzinárodných konferencií. Stretol som sa teda s americkými kolegami eh, z eh, eh, administratívy zo správy USA a žiaľ doteraz nemáme úplne jasno v tom, čo sa udeje s rozvojovou pomocou z USA. Nikto nás doteraz neubezpečil, že budú pokračovať v tejto humanitárnej pomoci Eh, budem musieť navštíviť Washington, aby sme ujasnili eh, tieto zmeny, pretože eh, si treba uvedomiť, že keď dôjde k takémuto rozhodnutiu, že USA viac nebudú podporovať prispievať do humanitárnej pomoci. Bude to mať za následok zhoršenie e, situácie na celom svete. Aktuálne informácie ukazujú, ukazujú, že by išlo najmä o rozvojovú pomoc a nie o humanitárnu e, pomoc, ktorú by to postihlo. To sú tie posledné aktuálne informácie, ktoré mám, ale nič e, sa s úplnou určitosťou nedá v tomto smere povedať. Domnievam sa, že ja som e, to zodpovednou osobou, ktorá musí vyvíjať e, ten potrebný tlak na to, aby e, bolo, aby sa pokračovalo v tejto pomoci zo strany USA týmto ohrozeným oblastiam. To je kvázi môj moja povinnosť a budem sa za to zasadzovať. Pokiaľ ide o Venezuelu, to je skutočne problém, ktorý sledujeme. Je to veľmi komplikovaná záležitosť, pretože to má dočinenia eh, so suverenitou eh, štátu. Je veľmi komplikované eh, z tohto pohľadu intervenovať ako mm, DG Eco bez súhlasu vlády od septembra Charitas začala s projektom zdravej výživy v štyroch rôznych regiónoch. Avšak prístup tam je problematický pretože potrebujeme spoluprácu zo strany vlády. Je to veľmi komplikovaná, chulostivá otázka. Avšak Musí tu byť e, požiadavka na vládnej úrovni cez e, systém OSN. V opačnom prípade je veľmi komplikovaná priama intervencia zo strany DG ECO. E, spolupracujeme veľmi intenzívne s Frederikou a s Nevenom Mimicom, ako pomôcť. Takže tieto úvahy tu existujú a samozrejme pritom treba zohľadniť všetky tie e, komplikácie, ktoré som už spomenul. Pokiaľ ide o vašu otázku o tej odolnosti, robustnosti. Už som sa k tomu e, vyjadril, pokiaľ ide o konžskú kazajskú oblasť. E, bez osporu musíme sa pozrieť na to, ako tam pomôcť. Je to súčasť našej humanitárnej zodpovednosti a je to e, naša povinnosť. Už ste popísali e, situáciu, riaditeľ DG ako tu je a pozrie sa na to, čo ste spomínali. Pokiaľ ide o tie záchranné e, aktivity v Taliansku, e, už sme e, počuli veľa a Európska únia sa teda financovanie e, zo strany Európskej únie musí byť riešené transparentným a dôveryhodným spôsobom, pretože vlastne zaobchádzame s finančnými prostriedkami európskych daňových poplatníkov a teda musíme naozaj byť veľmi obozretní pri tejto otázke. A sú tu naozaj veľmi seriózne požiadavky na to, ak mimo vládne organizácie európske môžu sa podieľať na spravovaní týchto fondov. Na druhej strane, to je odpoveď na otázku pani Jiménez, sa domnievame, že občianská spoločnosť a mimovládne organizácie sú pre nás naozaj veľmi účinným nástrojom a pomáhajú nám pri dosiahnutí našich cieľov v rámci humanitárnej pomoci. Takže sme vďační za akékoľvek informácie, ktoré máte, aby sme mohli tie humanitárne organizácie, ktoré tam pôsobia, e, podporiť, ako sa len dá. Pokiaľ ide o, o Centrálnu Africkú republiku a o Veľké jazera, na tento rok e, bude e, naša pomoc predstavovať okolo 45 miliónov. Áno, tie potreby sú veľké. A tým sa dostávam už k mojej poslednej pripomienke, ktorá vlastne zdôrazňuje to, čo som pred chvíľou povedal v rámci vyjadrenia k Trumpovej administratíve. Ak tá pomoc zo strany USA v rámci humanitárnej alebo rozvojovej pomoci, ak táto teda pomoc bude zredukovaná, a potom Európska únia sa e, bude e, teda nebude dokázať splniť všetky tieto e, požiadavky, ktoré vyvstanú v rámci každodenného eh, života a potrieb eh, eh, v rámci humanitárnej pomoci. A mojou povinnosťou ako komisára pre humanitárnu pomoc je vyvíjať politický tlak aby sa pokračovalo v tejto pomoci aby sme sa dopracovali k Mm, akejsi e, rovnováhe. Je dôležité mať túto e, vyváženú situáciu medzi európskou e, rozvojovou a humanitárnou pomocou a pomocou zo strany USA. Chcel by som sa vám poďakovať za túto veľmi plodnú a zaujímavú diskusiu. Vždy, keď prídem do výboru DV, sa niečo naučím z vašich poznámok, pripomienok. Moja kancelária je pre vás vždy otvorená na diskusie a riešenie problémov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. V mene <clears throat> nášho výboru pre rozvoj vám chceme poďakovať za všetky tie odpovede na otázky zo strany našich kolegov poslancov. Ďakujem za spoluprácu ktorá nás e, zjednocuje úzko a chcem vám popriať veľa odvahy do budúcej práce. Ďakujem. Nous arrivons à la fin de nos travaux. Euh, Teraz sa dostávame ku koncu nášho programu schôdze. Ešte tu máme pred uh, posledný bod na programe schôdze. Má ešte niekto do bodu rôzne? Nie. Budúce zasadnutie bude 29. mája 2017 od 15. do 18. hodiny a 30. maja od 9. do 12.30. A tým sa dostávame ku koncu nášho zasadnutia. Chcel by som poďakovať mene nášho výboru tlmočníkom a im oznámiť, že tým je zasadnutie nášho výboru ukončené. Ďakujem. Merci. Merci Merci.